popoludne, vážení kolegovia. Vitajte na našom poslednom riadnom zasadnutí nášho výboru, výboru DV. Viem, že kolegovia sa už venujú kampanii, a, ale predsa len dúfam, že sa k nám ešte kolegovia v priebehu popoludnia pripoja. Prvým bodom je schválenie návrhu rokovania. Žiadne zmeny navrhnuté neboli, takže program je schválený. Oznámenia predsedajúcej bod číslo 2. Minulý týždeň sme schválili nový rozvojový nástroj počas prvého čítania v Štrásburgu. 420 hlasovalo za, 36 proti a 102 kolegov sa zdržalo. E, žiadne z pozmeňujúcich návrhov schválené neboli, to znamená, že tá konečná pozícia bola tou, ku ktorej prebehlo hlasovanie. Nevieme, čo sa udeje ďalej. Rada diskutuje o svojej pozícii. Možno, že sa nám ešte podarí dosiahnuť e, čiastočnú dohodu počas e, rumúnskeho predsedníctva. Takže uvidíme, a potom samozrejme to bude súčasťou diskusie o budúcom viadočnom finančnom rámci. To znamená, že my ten e, spis odovzdáme novému parlamentu, pomocní spravodajcovia budú musieť byť tými, ktorí venujeme my, alebo teda budú to noví spravodajcovia, e, to by sa možno mohlo udiať ešte pred letnou prestávkou, alebo nie, potom oba výbory začnú viesť trialóg a tak ďalej. Uvidíme. E, ja by som rada kolegom v tejto chvíli rada poďakovala za ich prácu. Nebolo to jednoduché pripraviť a pracovať na všetkých pozmenujúcich návrhoch. Druhé oznámenie. Európske rozvojové dni sa budú konať 18. a 19. júna. Opätovne bude to v Tour and Taxis v Bruseli. Hlavnou témou bude riešenie nerovností, budovanie sveta ehm, inkluzívneho sveta. Um, poslanci, ktorí budú poslancami s výnimkou teda všetci poslancami sú poslancami až do 1. júla, hádam s výnimkou e, britských e, poslancov. Môžete sa, takže na, na tomto základe sa samozrejme dostanete na toto podujatie, ale daj, registrácia je povinná. Prosím, dajte vedieť sekretariátu, ak plánujete, ak máte záujem sa zúčastniť na tomto podujatí, podujatí Európsky rozvojových dní. Ešte jedno oznámenia. Možno, že budúci týždeň bude spoločné zasadnutie s AFETom a mala by prísť pani Mogherini. Prepašte, nie budúci týždeň, ale v Štrásburgu dnes po obede, dnes na večer budú o tom diskutovať koordinátori a mm, vlastne malo by sa diskutovať o spoločnej stratégii s eh, pani Mogheriniovou. Schválenie zápisnice. Máme tu zápisnice z 21. januára, 7. februára, 26. 27. februára. Všetko máte vo svojich zložkách k dispozícii a nech sa páči, ak máte nejaké pripomienky, upovedomte sekretariát pred koncom zasadnutia. V opačnom prípade budem považovať tieto záväzne za schválené. Štvrtým bodom je oznámenia komisie. Nech sa páči, Bruno. Veľmi stručne, vy ste hovorili už o týchto dvoch oznámeniach. E, stratégia pre Latinskú Ameriku bude schválená v apríli a stratégia pre Strednú Áziu bude schválená v polovici mája. Takže len toľko. Ďakujeme veľmi pekne. Áno, to už bude samozrejme téma dosie, ktorému sa, budú, ktorému sa bude venovať nový parlament, ale už sme, myslím, že to súvisí ešte aj, e, že to je niečo, čo, čo bolo naplánované už na rok 2018, takže pomerne neskôr prichádzajú obe stratégie komisia všetko z vašej strany, áno. Ďakujem, nech sa páči, má ešte niekto nejakú otázku? Nie, dobre, takže bod číslo 6 je diskusia, ktorá sa týka politického fóra na vysokej úrovni OSN k udržateľnému rozvoju. Máme tu kolegu, náš kolega nás poinformuje o prípravách na toto politické fórum, ktoré sa má konať v júli a poinformuje nás aj o samite, pretože najprv bude v júli politické fórum na vysokej úrovni a potom v septembri sa stretnú šefovia štátov a vlád poprvýkrát po 2015, aby sa pozreli, kde sa práve nachádzame v otázke SDG. A EÚ predstaví prehľad toho, ako EÚ ako celok um, naplňa jednotlivé ciele. Um, viete, teda čo, myslím, že už v tejto chvíli členské štáty predkladajú k tomu informácie. E, tu ide o to, že komisia by nám teraz mala porozprávať o súvisiacich správach, na ktorých pracuje DEVKO. Zaujíma nás, akým spôsobom to zapadá do, um, do dokumentu, parlament samozrejme v marci hlasoval k tomuto reflection paper a hlasovali sme za možnosť číslo 1. Zaujíma nás, ako sa bude ďalej na tomto dokumente pracovať, ako sa pripravujete na tie dve letné podujatia. Môžete, mi upres, môžete nám upresniť, prosím, teda kedy bude vlastne EÚ prezentovať eh, svoju pozíciu svoj ten prehľad o jednotlivých krokoch, e, že bude to v júli alebo v septembri. E, v septembri potom na zasadnutie v New Yorku pôjde určite delegácia z výboru NV a možno, že aj z ďalších výborov, ale v tejto chvíli ešte nemáme presne podrobnosti k tomu, kto bude tvoriť túto delegáciu. Takže komisia má slovo, nech sa páči. Ďakujem, Linda. Dobré popoludne všetkým. Ďakujem za túto príležitosť, mm, za to, že vám môžem teraz predstaviť, ako vyzerá príprava na toto podujatie a mm, v čom spočíva e, obsah správy. Neviem, aký je rečnícky čas. Máte čas, odpovedá pani predsednička. Máme čas k dispozícii. Ďakujem veľmi pekne. Začneme eh, tým tou súhrnou správou, spoločnou súhrnou správou. Viete, že eh, musíme túto správu pripravovať, aby sme, aby sme popisovali, kde sa práve nachádzame, akým spôsobom implementujeme jednotlivé kroky a um, musíme, musíme tak robiť eh, vlastne každé 4 roky, predkladať takúto správu. A my sme sa, samozrejme, pra, správu sme pripravovali, venovali sme sa jej, spolupracovali sme na nej s členskými štátmi, keďže ide o to, aby sme odprezentovali to, čo sa deje na európskej rovni, ale aj to, čo sa deje na úrovni tých členských štátov. Čiže nakontaktovali sme sa na členské štáty a išlo nám o to, aby sme presne zistili, na čom pracujú, ale v súčasnosti sa na správe ďalej pracuje, koncipujeme ju a dúfame, že túto správu budeme môcť schváliť koncom apríla, aby potom rada mohla sa mohla, aby mohla túto správu zobrať na vedomie, aby sme potom my mohli odprezentovať príslušné výsledky v zmysle správy v júli. následne sme sa, sa budeme snažiť e, koncentrovať na jednotlivé podrobnosti, najmä na aspekty prirezového charakteru um, a budeme sa zaoberať aj oblastiami, kde vnímame, že došlo k určitému pokroku, ale aj tými oblastiami, kde máme pocit, že k pokroku nedošlo alebo k nestačnému pokroku. Ja sa teraz e, pokúsim vám popísať e, to, čo my vnímame ako hlavné posolstva našej práce. Možno povedať, že v celku európske členské štáty e, vykonávajú mm, pomerne veľký počet krokov alebo myslím si, že každá krajina v rámci každej oblasti SDG vykonáva, podniká určité kroky a je dôležité, aby sme e, toto posolstvo aj takýmto spôsobom vyslali. Myslím si, že v správe určite počiarkneme pokrok v súvislosti e, so spoluprác, dobrou spoluprácou s členskými štátmi. Popíšeme, ako prebieha programming, ako, ako prebieha spoločná implementácia. E, budeme hovoriť o prepojení jednotlivých cieľov. Budeme hovoriť, ako to súvisí s udržateľnosťou, so samotnou rozvojovou agendou. Ehm, budeme hovoriť o jednotlivých programoch, mm, budeme, samozrejme, prioritnou otázkou je riešenie nerovností, budeme hovoriť o mm, potrebe stability, o, o našich záväzkoch, čiže mm, o popíšeme, ako sme, ako sme sa snažili prispôsobiť našu spoluprácu tými krajinami vzhľadom na konkrétne okolnosti alebo konkrétnu situáciu, v ktorej sa tá ktorá krajina nachádza. Ja si myslím, že tých aspektov pozitívnych je veľa, o ktorých môžeme v správe hovoriť. Samozrejme, nič nie je dokonalé a myslím, že v správe popíšeme aj niekoľko oblastí, kde je ešte priestor na zlepšenie. Myslím si, že niektoré oblasti mm, z niektorých z týchto oblastí je napríklad e, prispôsobenie našej stratégii k, agende 2030, práci na SD. A to je samozrejme proces, ktorý prebieha my a členské štáty prispôsobujeme našu prácu novej štruktúre, pracujeme na tom samozrejme, ale do budúcna sa to ešte zintenzívni. Ja som hovoril o našej spolupráci s členskými štátmi. Ide teda o oblasť, kde by sme mali... E, ide o spoluprácu, ktorá bude pokračovať do budúcna. Musíme si naštruktúrovať e, náš dialog s partnerskými krajinami v zmysle SDG, čiže politický dialog, ktorý bude vychádzať z SDG, pripraviť program našej spolupráce a pozrieť sa na to, ako, ako možno jednotlivé kroky potom z toho vyvodiť a samozrejme ďalej ide aj o pomoc krajinám, e, aj pri monitorovaní, zbere údajov, monitorovaní náplňania e, SDG a podobne. My očakávame a boli by sme radi, alebo želáme si, aby bola správa naozaj e, výstižná, dobre zacielená a po, naozaj sa posnažím, aby bola naša správa čo najlepšia. Malo by zo správu pri 15 stranách, povieme tam to, to základné, zásadné, čo robíme a potom v rámci príloh budú jednotlivé informačné hárky, kde budeme vyhodnocovať konkrétnejšie e, SDG od 1 až po 17. Samozrejme, je to poprvýkrát, čo koncipujeme takúto správu e, máme k dispozícii aj štatistické údaje a preto budeme môcť preukázať, respektíve budem, budem, budeme sa snažiť e, poukázať, aký je dopad e, SDG. Využijeme na to aj celý rad e, príkladov a potom počas ďalšieho, počas ďalšej správy môžeme postupovať podrobnejšie a Dúfame, že táto súhrná správa, táto spoločná správa členskými štátmi nám ešte pomôže v našej práci, v našej ďalšej práci, lebo to je súčasť celého procesu. Ako hovorím, ide o to, aby sme mohli predložiť v júli uh, toto, túto správu počas prívodného podujatia. Teraz pracujeme s takou hypotézou, že by sme správu predstavili počas prievodného podujatia a že sa budeme snažiť predstaviť aj celkové úsilie e, pri, pri implementácii Agenda 2030 interne a externe a budeme teda vychádzať e, z tohoto z toho reflection paper, ktorý bol už schválený a aj zo správy Eurostatu, ktorá bude zverejnená v júli. Mm, pokiaľ ide o a teda budú tam samozrejme aj prvky zo správy PCD, ktorá bola schválená minulý týždeň. Tak, tak, takže takto to bude zhruba vyzerať. A aby som zareagovala na vašu otázku ešte, my sme sa do správy snažili zapracovať aj tie externé aspekty, ktoré sú súčasťou akčného dokumentu a to sú vlastne tieto tri možnosti, ktoré tam uvádzame, respektíve o ďalšie možnosti, ktoré vyvstanú e, z tej vonkajšej dimenzie. Samozrejme je jasné, že niektoré z týchto možností sa koncentrujú viac eh, na externé otázky a keď si zvolíme túto možnosť, tak, tie exter, tak, tak ten externý rozmer samozrejme na do, sa do toho pretaví, takže možno to budeme môcť takýmto spôsobom využiť. Ešte sa vrátim k HRPF my predstavíme spoločnú súhrnú správu a predstavíme aj, ako vyzerá naše úsilie v súvislosti s agendou. Tento rok je politické fórum mimoriadne dôležité, respektíve aj ťažké, pretože e, sme na konci cyklu štvoročného cyklu a musíme sa mm, obzrieť, či sme na správnej ceste a musíme si povedať, čo chceme urobiť do budúcna. Čiže je to, je to aj určitá revízia a nový cyklus potom začína v septembri. Je, je je zrejme aj, že možno niektorí budú, niektorí partneri budú námieť, budú mať niečo voči agende, respektíve vznesú námietky, takže budeme, ju mus, budem musieť našu agendu hájiť, čiže preto je dôležité, aby sme vysvetlili, ako prebieha implementácia. Uh, takže HPF bude v júli na ministerskej úrovni, uh, tam sa budú prerokovať jednotlivé ciele, ale potom samozrejme tam budú aj národné dobrovoľné revízie. No a my sa budeme zúčastňovať ako obyčajne na revíziách a ciele potom budeme diskutovať e, pri inej príležitosti, čiže z, z, zamestnanosť, čiže 16, 17. No a potom ešte bude aj politické vyhlásenie, ale vždy bude len jedno politické vyhlásenie, to bude prijaté v septembri, ale Rokovania začnú už teraz. Bahami a Švédsko budú sprostredkúvať túto diskusiu, budú spolu, spolufacilitátormi. Musíme sa vyhnúť tomu, aby sa to... Musíme zobrať na vedome napríklad, že Spojené štáty minulý hlasovali proti uzneseniu, takže máme tam je trošku problém, ale podľa nás treba postupovať tak, že by sme sa mali snažiť o, o koncentrovanie na politickú deklaráciu. Nebudeme otvárať agendu, ale budeme sa koncentrovať na to, akým spôsobom urýchliť implementáciu do budúcna. Takže treba to, treba to takýmto spôsobom aj predstaviť a budeme spolu s vami pracovať s členskými štátmi a podobnými partnermi s rovnakými názormi v tomto smere. Takže v tomto štádiu možno, že by som sa zastavil, ale samozrejme rád zareagujem na otázky alebo prehlbím analýzu. Ďakujem veľmi pekne. Máme tu otázky, ale možno počkáme, kým <clears throat> sa vyjadrí váš kolega Maria Lodeborg z SEE e. ESVČ, ktorý sa chce vyjadriť. Možno by ste e, mohli e, vysvetliť rozdiel e, teda tam vy sa koncentrujete na politickú diplomáciu SDG a takisto je tu možnosť, že celá otázka by sa mohla znovu opraviť, otvoriť, pretože som tam bola v Lani, videla som, že veľvyslanec Spojených štátov to predložil, takže celý proces nielenže hlasovali proti eh, vyhláseniu, eh, ten proces eh, bol, bol podrobený revízii, čiže uvidíme, čo si vypočujeme o procese USA. Ďakujem, pani predsednička, dobré popoludnie. Takže pokiaľ ide o našu rolu, prac, úzko spolupracujeme s komisiou, najmä DEVKO a máme teraz dielame podobnú analýzu e, toho, o čo ide. Tento rok samozrejme 2019 je dôležitý rok. Myslím si, že vo všeobecnosti, aby sa um, spustila agenda 2030, treba využiť uh, summit, teda summit SDG a skupinu na vysokej úrovni. Za tým je aj otázka dôveryhodnosti pre multilateralizmus a pre nás a pre e, Medzinárodný výbor, aby sme preukázali, že multilateralizmus je dobrý pre občanov, čiže naozaj máme teda e, toto. A implementácia cieľov udržateľného rozvoja je tiež otázka dôveryhodnosti. Takto to vnímame e, z viacerých perspektív. Takisto E, pokiaľ ide o e, globálnu stratégiu EÚ, uvedenie do praxe, ako viete, tie ciele sú prierezový e, element dosť kľúčový, čiže je to v tomto duchu, že spolupracujeme s komisiou na prípravách spoločnej syntetickej správy o syntéze, pokiaľ ide o podporu Spojených štátov pre SDG. Toto by <clears throat> malo zdôrazniť príspevky EÚ prispievanie EÚ pre HLPF, aby e, e, táto skupina bola, aby toto bolo úspešné. Takisto chcem zdôrazniť dôležitosť využitia tejto príležitosti, aby sa zdôraznil tak pokrok a práca, e, ktorú máme pred sebou, aby sme zlepšili spoluprácu ako Európska únia a členské štáty tak na základe spoločného, spoločných programov, spoločnej implementácie. Toto je čosi, v čom chceme napredovať, lebo si myslíme, že je to e, konkrétna, konkrétny spôsob, ako podporovať lepšiu koherentnosť a e, viac zjednotený hlas EÚ aj na úrovni krajín. Čiže toto je ako, tak trochu spôsob, ako chceme využiť túto príležitosť, aby sme užšie mohli spolupracovať aj e, priamo na mieste, berúc na vedomie e, tých koordinátor, rolu koordinátorov a e, agentúr, pokiaľ ide o rozvojový systém, ktorý by mal zlepšiť podporu partnerských štátov, aby e, prispôsobili stratégie e, cieľom z udržateľného rozvoja. Toto je dôležité pre spoločnosti e, s koordinátormi. Takže tu by som sa asi zastavila. Um, um, I, I, Ďakujem. Tu máme kolegu, ktorý je šampiónom SDG, takže Myslím si, že on by bol, mal byť prvý, ktorý položí otázku. Ďakujem, nie som šampión, som len poslanec Európskeho parlamentu, ale beriem to veľmi, veľmi vážne. Každopádne e, bol tu rok rozvoja, keď sme začali e, rok po voľbách a myslím, že to boli naozaj e, prierezové príležitosti Chcem sa poďakovať eh, komisii, ktorá naozaj veľmi na to tlačila do tej miery, ako ste len boli schopní. Eh, ako to chápem ja a spomínam si veľmi dobre, ako sme tu sedeli s Frederike Mogherini, pán Vinica, ale aj pán Franz Timmermans eh, v New Yorku sa pýtali, či to naozaj myslíme vážne, lebo by to bolo revolučné, keby sme to naozaj zrealizovali. No a my sme vysvetlili, že nie sme tam, e, kde sme si mysleli, že sa dopracujeme. Komisia sama o sebe, podľa môjho chápania, nevylúčila, čo bolo potrebné a to je aj dôvod, e, prečo parlament naďalej e, E, pozná ciele udržateľného rozvoja, nepozná ciele, viaceré výbory sa nezaoberali touto otázkou. Mali sme mnoho správ o SDG, ale sú tu dôležité oblasti financovania alebo rozpočtu, dôležité oblasti obchodu. Jednoducho, podľa mňa e, ešte nie sme tam, kde parlament e, teda by mal byť. E, mnoho poslancov bolo z politických oblastí rozvoja, ale je to aj obchodný, vedecký, vedecká oblasť, čiže parlament, ale ani členské štáty e, sa ešte nedostali dostatočne ďaleko a potešilo ma, že Fínsko ako členský štát je veľmi dobrý príklad e, toho, že veci napredujú. Čiže prvá otázka je, v tej podpore zdôrazňujete, kde vidíte koherentnú e, diskusiu, je to trošku podávanie správy o existujúcej situácii e, v iných členských štátoch e, v Európskej únii, čo je veľmi dôležitá vzorka. Je to taký, taký kúsok skladačky z 28 kúskov vo všeobecnosti e, podľa nás, podľa mňa e, postupujeme dobre, lebo viaceré veci sú koherentné, sme na pozitívnej stránke vo všeobecnosti, ale tiež e, sa chcem opýtať, či parlament so svojimi úsiliami, teda či s nami počítate. My sme E, vlastne e, mali správy o tom, ako zlúčiť ciele udržateľného rozvoja správa AFET a e, environmentálneho výboru. Takže to by bola klimatická politika. Čiže text otázky dodavateľského reťazca textilu, tam sme tiež načetli SDG, čiže takto to bolo naformulované. Čiže či by ste mm, podporili aj iniciatívy parlamentu, či ste preskúmali iné správy, E, kde sme v rámci MFF, kde sme zahrnuli, že finančný rozpočet viacročného finančného rámca by tiež mal zohľadniť SDG ako príklad e, politického pravidla parlamentu, alebo teda ako príklady inšpirácie pre iné e, subjekty ako EÚ, aby sa zapojili SDG, aj keď viacročný finančný rámec tam tak nepôsobí, ale jednoducho eh, SD vypracovalo správu, ktorá sa nazýva Progresívna spoločnosť, kde využívame ciele udržateľného rozvoja ako eh, eh, v podstate základ našej politiky, čiže či parlamenty v národných štátoch toto zohľadňujú, či by to mohlo byť zapracované do podpory a v neposlednom rade by ma zaujímalo, e, hovorili sme s Francom Timmermansom a on povedal, keby on bol komisár, tak by to chcel a, e, a, e, zapracovať do portfólia každého komisára. Neviem, či pán Weber povedal niečo podobné, či mu bola položená táto otázka, či si uvedomuje kontext, ale bolo by to zaujímavé vlastne to bude priamo po európskych voľbách, čiže to bude zložité obdobie, ale či sú tu naplánované diskusie pre budúcu komisiu, aby mm, o tom hovorili, alebo nejaké znenie o tom, že budúca komisia naozaj toto mm, bude riešiť. A ešte raz ďakujem veľmi pekne za vaše úsilia a za vašu spoluprácu. Sú tu ľudia z EP ako Kristian, ktorý bol s nami, ale aj naša delegácia v New Yorku, ktorá nás veľmi dobre podporila pri príprave všetkých debát, rokovaní, ktoré sme mali v New Yorku a potom ESVČ, takže ďakujem veľmi pekne. Enrique Gerev. Ďakujem veľmi pekne. Vystúpim po španielsky. Nech sa páči, ak Potrebujete slúchadlá. Môžem aj po francúzsky, ale vystúpim po španielsky. V prvom rade by som rád poďakoval za poskytnuté informácie, za vykonanú prácu, prácu, ktorú vykonávate. A tá práca ale sa netýka ani tak tých opatrení, za ktorými sme mali naplniť ciele, ale ide skôr o vyhodnotenie situácie, v ktorej sa nachádzame. Ale to vyhodnotenie je tým prvým opatrením, ktoré treba podniknúť. Čiže aby sme vedeli, kde sa práve nachádzame a akým spôsobom pokročiť a čo urobiť na to, aby sme dokázali pokročiť. Dobré hodnotenie je samozrejme tým e, prvým krokom, aby sme mohli následne naplniť to, na čo máme skoro celé 10 ročie, alebo niečo menej ako jedno 10 ročie. Na začiatku ste hovorili o tom, že toto prvé hodnotenie, ktoré sa bude opakovať každé 4 roky, obsahuje mnoho elementov, vďaka ktorým by sme to mohli prerozprávať ako úspešný príbeh. To je pozitívne, ale po e, vystúpení Arna mm, Arno pozná lepšie túto situáciu a v tejto súvislosti sa mi vynárajú s tým, čo ste povedali, dve obavy. To, čo sa vyžaduje od EÚ, alebo čo sa vyžaduje od EÚ navonok, aby sme naplnili jednotlivé ciele, a, ale niekedy to, čo sa vyžaduje, nie je realizovať. Je, je v poriadku sa pripojiť k takémuto záväzku, povie, povedať si, ktorým smerom pôjdeme, ale je pravda, že o tých 10 rokov budeme ešte v mnohých častiach sveta ďaleko od týchto cieľov. A tá druhá obava súvisí e, s takým vnútorným úspredním Európskej únie, keďže naša schopnosť konať e, je oveľa väčšia a ja si myslím, že v zmys- že keď sa budeme približovať roku 2030, tak v skutočnosti keď e, prebehne hodnote, príslušné hodnotenie, teda to štvoročné e, hodnotenie e, po 8 rokoch, alebo teda, tak dospejeme k tomu, že sú tu krajiny, ktoré v zásade naplňajú vytýčené ciele, ale že tu sú aj krajiny, ktoré sú naplňujú cieľu ešte vzdialené že tu budú e, že mnohé krajiny jednoducho naplnia toho len veľmi málo a v takejto situácii odpoveď každej z krajín nie je dostatočná. To znamená, že Európska únia musí na seba prevziať európsky záväzok, aby takýmto spôsobom doplnila tie krajiny, ktoré nie sú schopné načas splniť vytýčené e, ciele SDG. No a na to máme viacero nástrojov. Arn hovoril o tom, že e, v zásade budúca Európska komisia by mala premeniť tieto SDG na európsku stratégiu a nielen teda na, nemala, ne, ne, nemalo by ísť o 27 či 28 jednotlivých stratégií, tak poviem 28, lebo nevieme, čo sa udeje so Spojeným kráľovstvom, a že potom vlastne Európska komisia na základe e, takéhoto súboru začne pracovať a keďže sme nedokázali zaviesť e, do viazočného finančného rámcu na nadchádzajúcich 7 rokov tento aspekt, tak budeme mať len ďalšie 3 roky na to, aby sme skutočne mohli vynaložiť mimoriadne úsilie, aby sa nám podarilo dosiahnuť, že krajina X alebo krajina Y ktoré boli v horšej situácii a ktorí, ktorí museli vynaložiť väčšie úsilie, aby, aby sa takáto krajina tešila vnútornej solidarite. A, ja som Španiela, prežili sme, teda, že mali sme v 80-90 rokoch e, skúsenosti s koheznými fondmi a naozaj to znamenalo, že predstavovali tieto fondy stimul pre náš rozvoj a mm, preto hovorím, že podobné úsilie by malo pomôcť tým krajinám, ktoré e, dosiaľ teda nedokážu naplniť to, čo bolo vytýčené. Ďakujem. Takže ďakujem. <clears throat> Tak praktická otázka k tejto správe. Hovoríme o e, vonkajších aspektoch, ale ako budú zaintegrované interné aspekty do tohto v júli? Kolegovia z výboru pre životné prostredie, teraz snažili sme sa veľmi, aby sme vzbudili záujem aj ostatných kolegov v Európskom parlamente. Je tu spoločný prístup v rámci parlamentu to prezentovať. Nie je celkom jasné, Chápem tú externú stránku, ale či bude nejaká interná správa predložená v júli o cieľoch udržateľného rozvoja. Takže Gasper najprv. So, first to... Takže poprvé aby som objasnil, áno, ide tu, teraz spoločná správa sa týka externej časti, čiže podávame správu o konsenze, čo budeme robiť externe, aby sme implementovali agentu. To je dôležitá súčasť, ale samozrejme nie je to všetko, ale je to tá najzložitejšia časť, hoci je to e, veľká agenda, externe. Najzložitejšia časť je snažiť sa zapracovať agendu 2030 interne, čo robíme. A e, vynakladáme na to veľa úsilia v rámci komisie, aj členské štáty, ale je to dlhý proces, pretože máme veľa sektorov, politických sektorov, Eh, kde sa snažíme integrovať, zaintegrovať agendu 2030. Je na to veľa spôsobov, bolo veľa, urobili sme veľa reflexí, um, zva, takých úvah o tom, ako to urobiť, úvahy, ktoré boli <clears throat> otvorené, eh, takže platforma viacerých zainteresovaných strán a eh, výsledkom je ten reflekčný dokument komisie, ktorý veľmi dobre ukazuje E, jednotlivé aspekty a riešenia. A jedna z otázok je, toto je naša analýza, pre, ak sa budúca komisia, budúci parlament takto rozhodne. A na základe toho potom bude vypracovaná nová stratégia, ktorá nahradí stratégiu 2030, ktorú máme. Sú tri možnosti, ktoré majú rôzne úrovne ambicioznosti. Takisto je tu možnosť kombinácie jednotlivých e, možností. Existuje viacero dôležitých otázok. Jedna je, e, nakoľko ambiciozní chceme byť v zmysle e, presadenia všetkého, pretavenia všetkého do stratégie 2030. Druhá vec je, nakoľko chceme to robiť s členskými štátmi či bude všetky spolu, alebo ako. Čiže toto sú všetko otázky, ktoré nemajú ľahké odpovede a myslím, že toto je diskusia pre budúcu komisiu a budúci parlament. Aby som zareagoval na vašu poslednú otázku, takže budem, zodpovedám v rôznom inom poradí, ale dúfam, že odpoviem na všetko. Nebude nová správa o tom, čo robíme, ale keď si zoberiete ten reflekčný dokument, sú tam dve prílohy. Tam je posúdenie toho, čo sme vlastne robili v minulosti. Tam je hodnotenie iniciatívy komisie Junkera a potom ešte ďalšie posúdenie. A toto bude obsah, ktorý využijeme Eh, pre prezentáciu našich opatrení a potom ešte bude štatistická podpora novej správy Eurostatu, ktorá bude zverejnená v júli, aby to bolo eh, pripravené pre správu. Spolupracujeme s generálnym sekretariátom, aby sme mali spoločnú prezentáciu v rámci tohto sekretariátu, čiže na tom ešte pracujeme, ale teda ide o to, aby sme to mohli odprezentovať koherentným spôsobom. Pokiaľ ide o e, vonkajšiu externú stránku, to je naozaj e, teda áno, môžete povedať, že je to veľmi ambiciozne dosiahnutie všetkých týchto cieľov 2030 e, pre všetky krajiny je veľmi ambiciozne, ale dôležité je, že kolektívne všetky krajiny sa dohodli na tej ambícii, kam sa ubrať a, a akým spôsobom. Takže máme dve cesty. Prvá je ukázať, že to robíme e, interne. Takže mm, na toto sa zameriavajú, zameriavalo väčšina krajín v Spojených štátoch potom pomôcť iným krajinám, aby tú e, agendu dosiahli. Tam sú dve dôležité veci. Poprvé je zvážiť, či toto je spoločná agenda, či chceme, aby e, naša rozvojová spolupráca bola nástroj, ako dosiahnuť ciele celosvetovo, ako by sme mali transformovať naše myslenie a výsledok toho je konsenzus. A toto je čo, to, čo sa snažíme robiť v konsenze, v konsenzuse. A po druhé, môžeme povedať, že to by malo pokrývať nielen spoluprácu EÚ, ale aj spoluprácu členských štátov na národnej úrovni. Čiže na to je správa, konsenzus pokrýva EÚ a členské štáty v ich národnej kapacite. Čiže čo, čiže čo teraz musíme urobiť je um, pretaviť to do všetkého, čo robíme. Posudili sme to a myslím, že správne na to poukazujete. Uh, naozaj uh, je tam tá to posúdenie tej spoločnej e, správy o syntéze. Takže snažíme sa e, to e, pretransformovať do programov, e, do dialogov, rokovaní e, o dohode po kotonu do našeho, do našeho mechanizmu podávania správ, aby sme mohli preukázať, mm, čo robíme v spoločnom jazyku Európskej únie, cieľov, ukazovatele spojené eh, s SDG a s cieľmi, čiže je to taký celkový proces a eh, keď hovorím, že sme sa tam ešte nedostali, tak tým presne toto myslím. Takže musíme vyvinúť náš vlastný proces pre túto novú agendu. Joint Synthesis Report snažili sme sa reflektovať eh, názory a opatrenia je to e, podávanie správy o čom si, čo je spoločné, čo je konsenzus. Chceme byť syntetický, 15 správ, čo členské štáty a parlament, teda nebudeme, nebude to úplne vyčerpávajúce, ale pokúsime sa, aby to bolo čo najreprezentatívnejšie a takisto potom, aby sme teda prezentovali dobrú predstavu o tom, čo robíme. Samozrejme, Nebude tam všetko, ale pokúsime sa eh, poskytnúť tú správnu predstavu o tom, čo kolektívne robíme. Takže samozrejme podávame správy o minulosti, čiže pre budúci eh, VFR to je čisto hypotetické v tom zmysle, že toto je návrh komisie, ale nie je k tomu rozhodnutie. Nebude sa Dúfame, že bude veľa pozitívnych vecí eh, v novej správe, ale nevieme, či toho bude veľa v tejto správe. Myslím, že to je všetko. Dobre, takže to bude správa, spoločná správa počas leta a tento parlament bude zapojený do jej prípravy. Myslím si, že sme tu nechali akýsi rámec, akési dedičstvo pre ďalšie záväzky budúcnosti, takže možno na záver by som sa chcela poďakovať Gašparovi a jeho aj týmu z EAS za prácu, jednak na, za to, že našli konsenzus a jednak e, za prácu na SDG a dúfame, že na najbližších 5 rokov uvidíme plody tejto práce. Tak ako Enrique povedal, čaká nás ešte množstvo práce, alebo čaká ľudí ešte množstvo práce, ale asi to je jediné riešenie e, snažiť sa niečo spraviť napriek problémom ultratelizmu a podobne. Takže v každom prípade ďakujeme veľmi pekne. Asi by som mala povedať, že neskôr o 6.30 máme recepciu v salóne, ak všetci tu prítomní aj za komisiu a tak ďalej. Samozrejme, všetci ste pozvaní. To by som mal ešte teraz povedať. Dobre, ďakujem pekne. Takže prejdime na ďalší bod. Je tu množstvo hostí, aj ľudia z jazidy. E, vítajte na tomto výbore. Ešte máme jeden bod skôr, ako sa dostaneme k vášmu bodu, takže poprosím vás o strpenie. A teraz budeme hovoriť o bode 7, čo je humanitárna situácia e, v Afrike, Malawi, Mozambik, Zimbabwe po cyklóne, po, teda povodniach spôsobených cyklónom Idai. Všetci ste videli a pozerali ste na televíznych obrazovkách s hrozením, ako cyklón spôsobil hrozné škody, zosuvy pôdy a podobne v Mozambiku, Zimbabve, mnohé oblasti, Falamanika, Zambizia, Tate a Inhambana Inhambane boli jednoducho zaplavené, cyklon sa potom presunul na západ a e, spôsobil v provincie Manikala a Swingov v Zimbabwe obrovské škody. Doteraz k dnešnému dňu 443 mŕtvych v Mozambiku, 124 v Zimbabve a najhoršie, e, v podstate to najhoršia takáto e, humanitárna pohroma Eh, momentálne všetci vzhliadajú a čakajú, že to bude humanitárna pomoc, ale samozrejme vieme, že eh, keď sú tu pohromy spôsobené, eh, spôsobené poveternostnými podmienkami, má to dlhodobé dôsledky, zničenie celých území, strata pracovných príležitostí a tak ďalej a potom šírenie chorób a podobne. Takže ja viem, že komisár komisár Stylianides okamžite zareagoval v priebehu niekoľkých hodín po tom, e, čo sa udiala táto prírodná katastrofa. Som rada, že tu je Dominik Albert, vedúci útvaru z DG ECHO pre túto oblasť e, medzi nami, aby nás aktuálne poinformoval, čo sa deje priamo v teréne a aby e, ste nám povedali, čo môžeme spraviť, madam Albert, čo môže Európsky parlament spraviť, aby pomohol. Samozrejme, všetko, čo budeme môcť, to spravíme. Ďakujem pekne, pani predsednička. Dobre, takže kratučká aktuálna informácia, ako to vyzerá v teréne, potom e, informácie o tom, ako sme doteraz zareagovali a ako si, ako si predstavujeme najbližšie kroky. Takže. Dobre, takže ako vidíte na obrázku, to je fotografia, ktorú zopravil expert z ECO, ktorý bol e, v, v, na, v podstate na prelete po tom, čo cyklón zasiahol Libera v Mozambiku. Takto vyzeralo mesto po záplavách, po tom, čo sa prehnal e, cyklón. Dobre, takže nehovoríme iba o Mozambiku, hovoríme aj o Malavi a Zimbabve. Tropický cyklon Idai e, zo 14. a 15. marca v noci zasiahol e, severný Mozambik, priniesol silné vetry a záplavové dažde a potom sa presunul na východ do Zimbabve. E, okrem toho od začiatku marca boli veľké dažde v Malavi a v Mozambiku. Spolu s týmto cyklónom spôsobili obrovské záplavy v Malavi a Mozambiku. Takže dopad je jasný, tak ako dostávame informácie a správy. Situácia k dnešnému dňu v Mozambiku je viac ako 500 mŕtvych, viac ako 794 tisíc ľudí e, postihnutí cyklónom a záplavami, viac ako 141 tisíc ľudí bez prístrežku. Mozambická vláda vyhlásila národný núdzový stav. Okrem týchto osôb, ktoré e, zasiahol cyklon. Hovoríme o viac ako pol milióna hektárov e, polnohospodárskej pôdy a teraz zničenej úrody, e, znečistená voda e, na viacerých miestach. BH pôvodne bolo e, najviac poškodené, čo sa týka poškodenia infraštruktúry. To ste mohli vidieť na tom predchádzajúcom obrázku, ale oprava tej hlavnej infraštruktúry tá sa zrealizovala pomerne rýchlo a e, v podstate prístav, letiska už sú funkčné na 100%. V Malawi záplavy spôsobili e, to, že viac ako 87 tisíc ľudí sa muselo presídliť. E, vyššie ako 800 tisíc ľudí bolo postihnutých. Opäť vláda vyhlásila e, stav, núdzový stav, alebo stav mm, národnej pohotovosti. Situácia sa pomaly zlepšuje. Všetky postihnuté oblasti na východnom pobreží rieky, ktoré boli dostupné iba člnmi do 22. marca už teraz sú dostupné aj po ceste, alebo prístupné aj po ceste v Zimbabve. Tam máme, vyše, tam máme 181 mŕtvych, 330 uh, e, pohrešovaných a viac ako 270 tisíc ľudí postihnutých. Opäť prezident Zimbabwe vyhlásil uh, stav uh, národnej uh, pohotovosti. Prístup je veľkým problémom v Zimbabve, čo stiažuje aj hodnotenie situácie. Poškodenie infraštruktúry je veľké a cyklon e, zasiahol v oblasti, ktorá už bola predtým postihnutá nedostatkom potravín a boli tam aj bezpečnostné problémy. Dobre, takže okamžitá EU odozva. DGEK ho okamžite nasadilo viacer humanitárnych expertov, jednoho informačného úradníka v týchto troch krajinách, tak by sme čo najskôr dostali jasné informácie o aktuálnej situácii. EU Copernicus e, systém núdzovej pomoci sme aktivovali. To je nový odbor, ktorý E, zabezpečuje viac ako 50 map aktuálneho stavu. Je to veľmi užitočné, ukázalo sa to ako veľmi užitočné pre vlády postihnutých krajín, tak aby vedeli e, navrhnúť a e, zabezpečiť podporu pomoci. Komisia rýchlo zmobilizovala ďalšie finančné prostriedky, aby zareagovala na núzovú situáciu. 3,5 milióna z toho sú 2 milióny pre Mozambik, 1 milión pre Malawi a pol milióna pre Zimbabwe. Čiže vo veľkej miere sa zameriavame na logistiku, to je jedna z hlavných potreb na začiatku, ale takisto aj multisektorová pomoc. Okrem samozrejme podpory cez IFRC, to znamená Červený kríž v Malavi a v Mozambiku od samého začiatku Červený e, kríž veľmi proaktívne reagoval. Takže toto je helikoptera financovaná z ECHO, ktorá e, zabezpečovala pomoc v Zimbabve v tých oblastiach, ktoré neboli dostupné po e, zásahu cyklónu. Toto je jedno, jeden z modulov na e, čistenie vody, ktorú sme zaviedli v prostredníctvom mechanizmu civilnej obrany EÚ. E, cez toto finančné prostriedky podporujeme aj španielský Červený kríž v Mozambiku, ktorý spolupracuje s mozambickým Červeným krížom e, pre robí osvetu, čo sa týka hygieny v tých miestach, kde sú presídlení ľudia. A možno už viete, že sa e, šíri cholera, takže je veľmi dôležité šíriť osvetu, čo sa týka hygieny. Takisto veľmi dôležité, že IDP boli teraz v školách, vláda by chcela čo najskôr otvoriť školy, tak aby e, sa teda eh, čo skoro otvorili, ale mnohí ľudia prišli jednoducho o všetko, čo mali. Toto je otvorenie talianského zdravotného týmu za prítomnosti mozambického ministra. Tu je interviu s týmto ministrom. Tu je použitie drónov a technického vybavenia VFP, e, ktorým sa zistuje situácia a škody v oblastiach e, návratov, či ľudia sa môžu bezpečne vrátiť späť a či sú cesty schodné aj pre humanitárnu pomoc alebo nie. Tu je príklad Európskeho týmu civilnej obrany, toto je portugalský tým, požiarníci, ktorí odstraňovali škody, odvážali poválané stromy 8 dní po uh, zásahu. Teraz už odišli z Behra, ale pomáhajú aj ďalším e, týmom z Portugalska. Takže Eh, je veľmi zaujímavé eh, vedieť, čo sa týka našej okamžitej odozvy. Na jednej strane je tu humanitárna odozva, ale na druhej strane je tu aj EU odozva, EU civilná obrana, EU mechanizmus civilnej ochrany. Ten aktivovala mozambická vláda veľmi rýchlo. Pomoc eh, poskyt adaptujeme cez teda EUCPM, cez mechanizmus civilnej obrany EU a týka sa to viacerých modulov. Polné nemocnice, moduly na čistenie vody, e, núdzové zdravotné týmy, ale aj práce v oblasti telekomunikácie a internetu. Takže 9 EU členských štátov poskytujú pomoc cez tento EU mechanizmus civilnej ochrany a komisia nasadila tým 11 ľudí a dvoch úradníkov, styčných úradníkov, aby podporilo mozambickú vládu a koordinovalo uh, práce. Takže e, ešte to nemáme za sebou, ešte stále potrebné vyhodnotiť potreby. Momentálne sú takéto jednoznačné potreby. Potrebujeme siete proti komárom a repelenty. Malária je naozaj veľkým problémom. Potom hygienické zariadenia, kuchynské zariadenia, solárne zariadenia. Potrebujeme multisektorovú uh, odozvu cez uh, E, prístrešok, vodu, sanitáciu, potraviny, zdravotné služby. Takisto je tu klaster WASH, to znamená kapacity čistenia vôd. To momentálne je v poriadku a e, to je možné aj vďaka EU mechanizmu civilnej ochrany, e, ktoré zabezpečilo týmy a kapacity na čistenie vody. Veľkým problémom sú presídlení ľudia. Riešime otázky ochrany. Ľudia boli presídlení e, sú dočasne ubytovaní na dočasných evakuačných miestach a je tu e, riziko sexuálneho násilia, rodového násilia. Viacero detí bolo oddelených od rodičov, sú tam starší ľudia, ľudia s postihnutím. ty takisto potrebujú našu pomoc, ktorá je prispôsobená ich potrebám. Čiže akým výzvam aktuálne čelíme? Cholera bola v Bejre oficiálne eh, vyhlásená, ale pravdepodobne je cholera alebo eh, eh, momentálne sa to nazýva, že akutná e, hnačka zo znečistenej vody, nebola to oficiálne cholera, ale je to veľký problém nielen v Bere, ale aj inde. V Zimbabve tento cyklon vlastne nebol jediným, e, jedinou pohromov, pretože tam bola už predtým problém nedostatku výživy, podvýživa, bezpečnostné problémy, či situáciu len zhoršil. A Situácia sa určite nezlepší v nadchádzajúcich mesiacoch, pretože bola zničená aj úroda záplavami a navyše to bolo v čase e, nadchádzajúceho zberu úrody, čiže tá e, nedostatok potravín bude pretrvávať alebo sa ten problém ešte zväčší. Prerušilo sa e, vzdelávanie v školách, pretože školy sú využité ako evakuačné centra, ale potrebné školy otvoriť čo najskôr. A celkové, napriek tomu, že sa dozvedáme stále viac a viac, e, čísla sa stále menia. Takže naďalej e, zistujeme a vylepšujeme našu analýzu situácie postupne, ako dostávame viac informácií. Takže čo to znamená z hľadiska ďalších krokov? E, nasadenie pracovníkov civilnej ochrany bude pokračovať. Máme ďalšie týmy, ktoré budú nasadené. Čo sa týka humanitárnej pomoci, samozrejme e, musíme reagovať na choleru, ale aj na potreby zabezpečenia prežitia a z dlhodobejšieho hľadiska ide o rehabilitáciu a obnovu. To musíme zvážiť. Takže teda sanáciu a obnovu musíme rieš, e, zvažovať problémy budovania odolnosti na klimatické rizika, rizika prírodných živelných pohrom, pretože toto nie je prvý ani posledný krát. A samozrejme musíme lepšie e, vybudovať na novo tieto oblasti. Takže to bol taký prehľad. Ak máte nejaké otázky, rada na ne odpoviem. Ďakujem veľmi pekne, naozaj veľmi komplexný prehľad, boli prijímané kroky. Enrique ako stály spravodajca pre humanitárnu pomoc chce niečo povedať a možno aj ďalší kolegovia. Enrique? Ďakujem veľmi pekne za poskytnuté informácie. Cítim sa... Myslím si, že mm, je veľmi ťažké vidieť, e, keď takáto prírodná katastrofa vyvoláva pomerne malý záujem v našich krajinách alebo vo všeobecnosti vo svete. Čo, čo tým mám na mysli? Keď, keď dôjde k teroristickému atentátu v nejakej krajine, napríklad v Španielsku, kde Bohužiaľ, samozrejme, ide o mm, zle, ide o niečo zlé, samozrejme, ale zahynú štyria ľudia, stane sa a stane sa to obrovskou mediálnou správou a keď e, máme tisícky mŕtvych v dôsledku cyklónu, tak, tak sa to poníma tak, ako, ako keby to bolo súčasť prírody. A vlastne je to nie, ako by to bolo niečo, mm, čomu sme nedokázali zabrániť alebo nebudeme dokázať zabrániť. Keď si pozriem tie čísla, ktoré ste nám práve ukázali, napríklad, že len v Malawi existuje je, je ten počet ľudí, ktorí boli zasiahnutí týmto cyklónom, ekvalentný počtu e, migrantov, ktorí prišli do Európskej únie v roku 2005. A máme tu počet ľudí, ktoré boli zasiahnutí e, touto prírodnou katastrofou a tento počet je presne ten istý počet ako počet migrantov, ktorí za, za, za dva roky prišli do Európskej únie. Ako sa takmer vždy deje pri týchto krízach, katastrofa e, vznikne v oblasti, kde už katastrofická situácia bola. Čiže um, ide o mm, katastrofu, ktorá sa udeje v systéme, e, kde, kde sú veľmi, kde je problém s hygienou, kde je problém, kde je problém s prístupom k zdravotnej starostlivosti. Čiže kde ten problém existoval už predtým, než došlo k tejto prírodnej katastrofe. Videli sme napríklad aj v prípade polnohospodárstva, že, že ide o krajiny eh, ešte predtým, než, došlo k cykl- ne, než prišiel cyklón, tak mali problém uživiť svoje rodiny alebo uživiť svoju populáciu. Vy ste hovorili aj o solidarite. Áno, ale z, pohľa- z kvantitatívneho pohľadu ide o nedostatočnú solidaritu, i keď samozrejme je, je, je chválihodná tá, tá solidarita. Um, máme tu španielský Červený kríž, talianský uh, e, tým, um, e, portugalský tým. Um, ehm, samozrejme, to je veľmi pozitívne, ale ak zvážime objem alebo rozsah tejto katastrofy, tak je zrejme, že tie finančné prostriedky, ktoré sme mobilizovali naliehavo, slúžia len um, ako ako sa hovorí v Španielsku, um, nuž, ako by som to vysvetlil, je to, je to len málo čo, alebo nedostatočným spôsobom to situáciu dokáže riešiť alebo napomôcť jej. Treba zaručiť eh, určitú minimálnu produkciu poľnohospodárskú, zabezpečiť vzdelanie a to bude ale znamenať, že súčasť oživenia a opätovného vybudovania, e, respektíve, že, že, že sa musí začať hneď s opätovnou obnovou. Nejde len o reakciu na krízu e, s vodou počas cholery. Samozrejme, to je prvé naliehavé opatrenie, ale máme, máme, tu, máme tu krízu takých dimenzií, e, ktorá bude pretrvávať ešte roky v týchto krajinách. A preto by sme e, mali začať strategicky pripravovať e, v rámci spolupráce s Afrikou e, aj takéto kroky. Čiže ja by som chcel využiť ešte tých 45 sekúnd a pravdepodobne toto je moje posledné vystúpenie v parlamente. Bol som tu 10 rokov vždy som bol členom tohto výboru na začiatku len ako náhradník, pretože som bol v rámci AFKA hlavným riadiadným členom, ale 7,5 roka už e, pôsobím v tomto výbore a myslím si, že som prispel spoločne s kolegami k tomu, k, k pomoci m, mm, vo svete pri katastrofách, E, posledných 5 rokov som bol spravodajcom pre humanitárnu pomoc. Chcem som týmto len poďakovať kolegom z výboru a ktorí vždy boli pripravení pomôcť v maximálnej možnej miere. Emanuel Manriken napríklad, e, nielen preto, že je Španiel, ale ako ja, ale chcel som poďakovať všetkým kolegom výboru Vždy som hovoril, že my sme takým špeciálnym výborom, výborom, kde nejaké ideologické rozdiely eh, jednoducho neplatia. Tu eh, takisto aj kolegovia z komisie, z príslušných útvarov. S mnohými som spolupracoval, poznáme sa. Mm. Nuž, v budúcnosti tu už nebudem, ale určite budem sa budem snažiť pomáhať pri všetkých témach, na ktorých sme pracovali. Ďakujem. Enrique, ja som chcela povedať ešte pred koncom tohto bodu, pretože si hovoril, že musíš ísť pred o pol piatej zajtra ideš na ďalšiu misiu. Takže naozaj ja tu tiež nebudem v budúcom parlamente, ale viem, že ostatní tu budú. a Všetci mi hovoria, že Enrico nám bude, Enrico nám bude chýbať, pretože aj teraz počas tej prezentácii naozaj si poukázal presne na to, o čo sa jedná. Áno, tie čísla sa menia, ale to nie je blablaba, to sú ľudia, ktorí majú tváre, ktorí si zaslúžia našu pozornosť. A máte, máš pravdu, tento parlament jednoducho minimálne musí zobrať na vedomie tieto veci a vždy, ty si to vždy tak robil. Ty vždy poukazuješ na tie politické veci a jasne hovoríš o tom, že s týmto treba niečo spraviť. Nie len to nevyhnutne nutné, ale naozaj to, čo treba spraviť. Ja som tu iba 5 rokov, ale naozaj bol si vynikajúcim spravodajcom pre humanitárne otázky. Vždy si ho upozorňoval na tie správne veci. Vždy si mal pochopenie pre ľudí a vždy si sa staral o to, aby sme zareagovali kde treba. Takže poprosím, aby ste dali do zapisnice, že som sa poďakoval Enrique Danke, pretože bol naozaj vynikajúcim eh, politikom v tomto parlamente a určite aj vynikajúcim politikom pre Španielsko. Takže Enrique, naozaj ti veľmi pekne ďakujeme. dnes večer tu nebude, takže večer mu nemôžeme poďakovať, takže sme museli poďakovať teraz. Uh, Judy z Argentíny sa chcela vyjadriť. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ďakujem aj za prehľad Eh, núdzových opatrení, ktoré prijela Európska komisia a členské štáty. Ja si spomínam, že v roku 2000, to som práve začínala za svojou kariérou eh, v rámci rozvojovej mimovládnej organizácii, bola obrovská eh, zlá situácia v Mozambiku. O 19 rokov neskôr vidíme podobné záplavy. Hovorí to niečo o klimatických zmenách alebo o pripravenosti ak krajina je každých 20 rokov postihnutá takýmito záplavami, tak to je naozaj veľkou výzvou. Ako sa má rozvíjať? Možno by ste mohli povedať viac niečo k tejto veci. A chápeme, čo nastane potom, pretože momentálne je núdzová pomoc, za čo som veľmi vďačná, ale máme predstavu o tom, čo ďalej čo to spraví s ďalším rozvojom tejto krajiny. Ja viem, že budú tam parlamentné voľby niekedy v septembri alebo oktobri, ale toto je obrovská prekážka riadného fungovania akéhokoľvek štátu a špecificky Mozambiku. A hovorili ste aj o Zimbabve od januára. Sú tam obrovské nepokoje v dôsledku obrovského nárastu cien palív. Navyše toho všetkého, čo sa tam teraz deje. Takže vidíte tu nejaké podobnosti s Mozambikom? Ako jeden problém má dopad na druhý? A potom aj otázka Malavy, lebo táto krajina bola takisto postihnutá. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Ja by som takisto chcela dať do zapisnice, sa chcem poďakovať Judith, pretože naozaj je to hrozné, to posledné stretnutie, takže si musíme takto ďakovať, ale naozaj ste spravili obrovský kus práce aj o konfliktných mineráloch. Poprvýkrát sme sa toto témou tak zblízka zaoberali, ale naozaj ste dohliadli na to, aby rozvojové peniaze išli tam, kam majú ísť, bez toho, aby sme to nejak e, sa tu rozcitlívali. Preto by som chcela do zápisnice uviezť, že by som sa chcela poďakovať Judith, pokiaľ viem, tak je tu 10 rokov. Áno, 10 rokov a Miria Vekapega, podpredsednička, nová poslankyňa sa prihlásila o slovo, nech sa páči. luonnonkatastrofi kyllä hiljentää meidät varmasti. Ďakujem veľmi pekne. Myslím si, že toto všetko, čo bolo uvedené, sa musí pretaviť do našej politickej práce. A e, takmer tisíc ľudí zahynulo počas tejto strašnej katastrofy. A ja sa chcem teraz spýtať, tie fondy, ktoré poskytuje Európska únia, je ich dostatok? Tie, mám na mysli finančné prostriedky a zdroje. Naša práca, respektíve naša pomoc by mala byť vyššia, väčšia. Je, je to vôbec možné? Potom rekonštrukcia Nuž, tu by ma zaujímalo, koľko rokov budeme pracovať na oživení, na rekonštrukcii. Ako veľký je tento rekonštrukčný projekt, o ktorom sa hovorí? Ďakujem veľmi pekne, Anli. Takže len chcem oceniť prácu Enrikeho, pani Sargentiniovej, bolo mi naozaj snou cťou. Veľmi pekne ďakujem za prístup, za prácu, ktorú odvádzate. Páčili sa mi aj tie posledne odznelé otázky. Nebudem ich opakovať. Ja sa chcem spýtať z pohľadu politiky. My totiž v Európskej e, v, my totiž v Európskom parlamente máme určitý prístup z hnutelného pohľadu, ktorý, ktorý vlastne prebralo Nemecko a Švédsko, ktorí pracujú na implementácii mikromechanizmov, aby sme porozumeli tomu, ako bude vyzerať zmena v dôsledku klimatických zmien. Čiže ako máme konať, aby, na to, aby sme predišli takýmto komplikáciám, takýmto situáciám. Je to veľmi také, je to veľmi také, samozrejme je to nešťastná udalosť, ku ktorej došlo. Nepôjde ale v tom, čomu sa venujeme len klimatickým zmenám alebo klimatickej diplomácii, ale malo by ísť aj o diplomáciu v súvislosti s eh, hospodárnym zvodou. A myslíte si, že keď budeme realizovať tieto myšlienky, Ehm, že by sme mm, mo mohli ísť aj cestou mm, diplom, di, diplomácie, vedomostnej základne, akým spôsobom by sme posilnili um, situáciu v krajinách, eh, aby sme posilnili infraštruktúru a máte diskutujete aj s členskými štátmi? Diskutujete o tom, ako by sme mohli vybudovať ďalšie kapacity? Ja v súvislosti s tým, o čom sa diskutuje ehm, s Nemeckom, so Švédskom, s OSN, ale máte pocit, že naozaj, pokiaľ ide o Mozambik, že by bolo možné získať viac vedomostí, viac poznatkov a že by to práve potom viedlo k tým ďalším krokom a pracovali by sme s tým e, z, dlhodobého, z dlhodobej perspektívy. Takže to bola taká politická otázka, viac otázka tvorby politiky. Ďakujem veľmi pekne. Um, so, bon, uh, eh, will not, uh, comment the, uh, the issue re- related. Takže pokiaľ ide o pozornosť médií, k tomu sa nevyjadrím, ale pokiaľ ide o tú solidaritu EÚ, už to je jedna vec, ktorá bola pomerne viditeľná v, reak- v okamžitej reakcii na túto krízu. Uh, skutočnosť, že 9 členských štát, máme tu 9 členských štátov, ktoré, aktivizo, ktoré mobilizovali týmy civilnej ochrany, svedčí o tom, že teda jednoducho okamžite zareagovali a myslím, že to pokazuje na to, že sme solidárni a že je to taká hmatateľná solidarita. Takže to, to si myslím, že treba uviesť. A potom, keď ide o tú strednú až dlhodobú perspektívu, Áno, región Južnej Afriky a najmä tieto krajiny eh, sú náchylné na prírodné katastrofy. To nie je nič nové. Máme tu, je, je tu tá terajšia situácia, udialo sa to v minulosti, udeje sa to aj do budúcna. Z pohľadu DGH to samozrejme riešime, analizujeme si to. Uh, ako sa dá a pracujeme ale viac menej na pripravenosti na katastrofy v regióne a mm, pracujeme na tom, budeme na tom pracovať, čiže ide o to, aby sme sa snažili podporiť národné kapacity, aby jednoducho existovali kapacity, eh, aby tieto krajiny dokázali reagovať na tieto prírodné katastrofy. Pracujeme ale nielen s vládami, ale aj s kolegami z rozvojovej oblasti, so zastúpením Európskej eh, únie. Áno, skutočnosť eh, že je tu táto kríza, no samozrejme venujeme sa tomu aj s kolegami z oblasti rozvoj oblasti. Potom pokiaľ ide o koherentnosť politiky, obávam sa, že to bude skôr v zodpovednosti našich kolegov z DEVKO alebo ESVČ, ktorí tu ešte nie sú, čiže ja si myslím, že mm, teda ako my konkrétne pracujeme na oblasti pripravenosti, takže pokiaľ ide o potraviny, My pracujeme s určitým počtom partnerov a dokážeme riešiť otázku potravín. Ide o vec, ktorá, ktorú vnímame citlivo. Prijali sme niekoľko opatrení nadväznosti na tento prípad a Určite pokúšame sa vziať to do úvahy a nechceme upadnúť do tých istých pasí, čiže či je pomoc dostatočná, určite nie. Myslím, že komisia ale nie je osamotená. Jedna z vecí, ktorú od začiatku krízy robíme, je to, že sa snažíme podporiť koordináciu naprieč členských, členskými štátmi, aby sme získali alebo aby sme koordinovali tú doplnkovú reakciu z ich strany. Táto práca bude samozrejme pokračovať a uvidíme, čo bude možné urobiť, aby sme skvalitnili úroveň reakcie. Rekonštrukcia, áno, to je výzva, ale my sa tomu budeme venovať aj s kolegami z rozvojovej oblasti. Naši kolegovia z DEVKO s nami úzko spolupracujú od samotného začiatku. Je dôležité, aby mm, aj oni si boli vedomí o toho, ako vyzerá situácia v teréne a ako veci postupujú. Ďakujem, hovorí pani predsednička, vieme, aké je DGECHO efektívne, takže ešte raz veľmi pekne ďakujeme. Poďakujte za nás aj kolegom v teréne. Vieme, že je ťažké, tá práca je ťažká, podmienky sú nelahké. Takže ešte raz prosím, ďakujem veľmi pekne, ďakujeme všetkým kolegom aj tým v teréne. Takže kolegovia, toľko k bodu 7. Myslím, že môžeme teraz prejsť e, k bodu 8, takže našim, e, poprosím našich hostov, aby prišli medzi nás tu na pódium. Okay, um, thank you. Vážení kolegovia, prejdeme ďalej k bodu číslo 8. Ďalšia téma, téma, ktorá sa týka situácie jazidov v Iraku. Eh, dovolte mi, aby som povedala našim hostom, ak si ak si želáte počúvať v kurtčine, nech sa páči, naladte sa na kanál číslo 25. Takže máme zabezpečené tlmočenie. 25 je to, pani predsednička si overuje túto informáciu. Áno, v poriadku, zdá sa, že to funguje. Nech sa páči, takže budete hovoriť po nemecky. Okay, so you're going to speak from Kurdish into the other languages as well. Áno, takže tlmočenie bude fungovať obomi smermi. Ďakujeme veľmi pekne. Takže diskusia dnes, vážení kolegovia, bude výmenou názorov s ústrednou radou pre jazidov v Nemecku. Táto organizácia je zastrašujúcou organizáciou, ktorá zastupuje jaz- spoločenstvo jazidov v Iraku a v zahraničí a budeme hovoriť o súčasnej situácii jazidov v Iraku. Je mi nesmiernou cťou privítať pána predsedu tejto organizácie, pána Irfana Ortaka. Vítajte na našom zasadnutí a pána Marvana Sabri Badala Vitajte medzi nami, ktorý je ceným lídrom spoločenstva jazidov v regióne Sinjar v severnom Iraku. Na tento región v roku 2014 zautočil islamský štát a v dôsledku toho zomrelo, zomreli tisícky jazidov. Po tomto útoku um, až osobne organizoval odpor a aktívne sa zapájal do boja, do boja proti Daešu spolu, spolu so svojimi, so, spolu s ďalšími bol zapojený do oslobodenia niekoľkých jazyckých žien. Takže mm, ja som chcela uviesť, takže jazídi sú e, kurdskou minoritou, 750 ehm, tisíc ich žije len v severozápadnom Iraku. Ďalšie komunity žijú v Sýrii, Turecku a Iráne a mnohí samozrejme teraz žijú v Európe, najmä v Nemecku. Takže máme tu komunity aj v Arménsku, Gruzínsku, Rusku a v ďalších krajinách na Blízkom východe my v Európskom parlamente sme si vedomí eh, ťažkej situácie eh, tohto spoločenstva v rámci krízy na Blízkom východe. Teraz sme sa s Nádiou Murát eh, prišla medzi nás Európskeho parlamentu, dostala Sacharovú cenu. A nikdy nezabudnem, keď som počula jej príbeh a teraz dostala s pánom doktorom Mukwegem eh, Nobelovú cenu za miera. Ja si pamätám, čo nám povedala. Povedala, že chce, aby svet vedel, čo sa udialo, ale chcela aj spravodlivosť pre svoj národ a naozaj to je veľmi silné posolstvo. Takže ja som veľmi rada, že dnes máme zorganizovanú túto diskusiu s našimi hostiami a uh, témou je teda súčasná situácia v nejakú um, ehm, mnohí, mnohí, sú, ešte, mnohí žijú stále v utečeneckých e, táboroch. E, e, myslím, že ako prvý host vystúpi najprv pán Marwan Sabri Badal a potom odovzdám pánovi doktorovi Ortakovi. Takže nech sa páči, nech sa páči, máte slovo. بناوي خدي وطاوسي ملك Takže v mene Pána Boha a pani predsednička a vážení uh, uh, účastníci, drahí priatelia, moje meno je Herban Savri Bederv. Chcel by som sa vám všetkým poďakovať a teší ma, že som tu prítomný a že som dostal túto príležitosť hovoriť o situácii, v ktorej E, žijú, žije môj ľud. E, sú to, je to 4,5 roka, ľudia žijú v uliciach, nemajú e, prístrešie. Bohužiaľ, v dôsledku nedostatku času, keďže nemám toľko času, nemám, nemôžem všetko vysvetliť úplne podrobne, teroristická organizácia barbarsk nejaká organizácia zavraždila tisícky našich ľudí, ďalších tisícky boli unesené a 100 tisíc ľudí eh, bolo eh, vyhnaných z krajiny. V 21. storočí sa udiali veci, ktoré by si človek eh, v súčasnom svete ani nevedel predstaviť ale e, nezobrala sa do úvahy medzinárodná komunita a humanita, pretože tento barbarský prístup e, k jazyckej komunite bol zastavený na základe spolupráce Medzinárodnej koalície proti ISIS a ISIS eh, bola vymazaná zo zemského povrchu. Ehm, Jazidi nikdy neboli v minulosti ozbrojení, ale teraz sa museli ozbrojiť a museli sa stať veliteľmi svojich vlaších jednotiek. Eh, takže eh, od roku 2014 dovtedy, do, do toho roku sme boli civilisti, neboli sme zapojení do žiadnych e, vojenských aktivít, ale od tohto momentu sme sa museli ozboriť a ja som sa stal vojakom na to, aby som obraňoval svojich ľudí a od tohto roku som vlastne musel e, začať aj s politickými aktivitami, pretože e, som presvedčený, že riešenie problémov, pod ktorými trpia moji ľudia, môžu byť vyriešené politicky a mierovo. A dneska som bol pozvaný e, ako občan zo Šengalu a budem hovoriť o požiadavkách mojich ľudí, čo moji ľudia požadujú, čo môj ľud požaduje. E, boli sme vyhnaní e, a stali sme sa utečencami vo, vlastnej krajine, vo svojej vlastnej krajine a žijeme pod neludskými, za neludských podmienok. Čiže e, boli sme vnútorne presídlení. Nevidíme iné riešenie, e, než ako navrátiť našich ľudí e, do svojich domovov, ale to teraz nemôžu urobiť. Obávam sa, že my sme ten ľud, ktorý, v rámci ktorého je najviac obetí a necítime sa bezpečne v našich domovoch. Takže keby tí, ktorí pomáhali ISIS, ktorí spolupracovali eh, s, s ISIS, a obracali sa proti jezickým ľuďom a neumožnili rekonštrukciu eh, eh, usídlení, ale tieto barbarské útoky neboli zamerané len na samotný Šengal, dnes celé vlády. Eh, jednoducho situácia sa zhoršila a stalo sa z toho, sa z toho ozborený konflikt. Napríklad v Iraku. V Iraku je len jedna vojenská sila, ktorá obhajuje krajinu, ale v Šengali je viacero vojenských e, jednotiek, ktoré obraňujú Šengal. Drahí priatelia, a drahí účastníci, chcel by som teraz ukončiť svoj prejav a vyjadriť tri požiadavky eh, jezických eh, ľudí v Šengale. Poprvé, chcú sa vrátiť eh, do svojej vlastnej krajiny a sú tu tisícky ľudí, ktorí nikdy neopustili horu Sinžáš, potom sú tu utečenci a vnútorne presídlení ľudia sa chcú vrátiť do Šengalu a znovu vybudovať svoje domy, svoje prístrešia. Čiže e, v rámci toho, ako sme spolupracovali a vojensky e, porazili ISIS, tak rovnako takto teraz potrebujeme pomoc pri tom, keď si Eh, aby sme si vybudovali eh, eh, nový život spolu s kurdskou vládou v Iraku. Poprvé, potrebujeme veľmi základné veci, napríklad školy, elektrínu, vodný systém alebo infraštruktúru. Po druhé, keď teda keď, aby sme boli schopní, na to, aby sme schopní mať e, riadny život pre jazyckých ľudí, teda musia mať bezpečnosť. Bezpečnosť je základom, aby mohli žiť vo svojich domovov. Šengalská vláda by mala byť v rukách e, jazidov samotných. Samozrejme, že by sme chceli mier medzi nami a e, inými E, ľuďmi žijúcimi v tomto regióne. Po tretie, ja pochádzam z tejto krajiny a chcel by som sa s vami podeliť o to, že mier, ak je to vynútený mier, tak nemôže byť základom dlhodobého trvácného mieru a mier nemôže existovať bez spravodlivosti pre dlhotrvajúci mier. Práva jazyckých ľudí by mali byť uznané a e, mali by im byť e, pridelané ich práva. Bez e, práva a bez spravodlivosti, bez práva a bez spravodlivosti nie je možný žiadny mier. Drahí priatelia, vyzývam vás, žiadam vás, aby ste nám pomohli znovu vybudovať si život v našom regióne a ešte raz ďakujem za túto príležitosť a e, pozdravujem vás všetkých. Ďakujem. Prepačte, že e, neskorene, lebo sme čakali, kým skončí predlmočenie. Teraz doktor Otek, máte slovo. Pani predsedkynia, dám, drahé dámy a páni, vážení poslanci, vážení členovia výborov, a ja by som chcel v mene mojej organizácie v Nemecku sa srdečne poďakovať za toto pozvanie. Po 4,5 eh, eh, rokoch genocídy ľudu v Iraku, ale aj v Syrii, ma teší, aj keď je to pre mňa bolestivé, ale na druhej strane potešujúce, že táto téma je ešte stále aktuálna a že existujú ľudia, ktorí majú záujem eh, eh, o túto tému a to konkrétne vy. To ma teší a teší ma predovšetkým, že eh, týmto ľuďom, ktorí boli vyhnaní, ktorí stratili svojich príbuzných, detí, manželov, manželky, že im môžem odkázať, že ešte existujú ľudia, ktorí sa o nich zaujímajú. V roku 2014, to čo e, spomenul môj predrečník, nebudem opakovať, e, ale chcem len možno nadviazať na 2-3 body. V mene mojej organizácie som od roku 2014 e, bol e, viac, teda viackrát za rok som navštívil Irak. A to, čo tam počujeme od jezidov, je, stále mier. Ale, dámy a páni, vážená pani predsednička, u nás v Nemecku môžeme zmeniť takmer všetky zákony a články, ale e, až na jeden. A to, že dôstojnosť človeka e, je nedotknutelná. E, dôstojnosť človeka, ale nie národa alebo ľudu. Od roku 2014 sa snažíme ehm, pomocou mojej organizácie, aby eh, jezidi eh, dostali dôstojnosť vo svojej krajine. Dnes do poludnia som eh, viedol niekoľko bilaterálnych rozhovorov a tam som tiež načrtol tému toho, čo je dôležité pre Jezidov. Keď e, ešte bol e, ISIS v ich vlasti, keď bol IS v ich vlasti, tak ešte mali nádej, že potom, čo bude porazený IS, tak sa budú môcť vrátiť do svojej vlasti. Ale táto nádej e, nebola neopodstatnená, pretože keď ich prepadol IS a zavraždil, tak celé svetové spoločenstvo, predovšetkom Európa, zareagovala. predovšetkým humanitárnou pomocou. A to bolo dobré, pretože keď som viedol rozhovory s týmito ľuďmi, tak mi povedali, že keď bude porazený IS, tak sa môžeme vrátiť. IS bol porazený a všetci sa vracali do svojich vlastí okrem jezidov. Jezidov, jezidi a jezidky sa naďalej usilujú o dialog e, s irackou vládou a s kurdskou vládou. Mm, ja to subjektívne vnímam tak, že tento dialog e, nie je recipročný. Čiže tým pádom to je e, nielen úlohou Európskej únie, ale predovšetkým Európskeho parlamentu práve na toto poukázať, pretože mechanizmy, ktoré vy e, máte v rukách, e, pani predsednička, drahé dámy a páni, to sú iné, aké máme my, ktorí sme aktívni v rámci občianskej spoločnosti. Preto je dôležité, vyvíjať politický nátlak, zvyšovať politický nátlak na obidve vlády, priateľsky sa ich opýtať, prečo sa jezidi nemôžu vrátiť do svojich domovov, pretože jedna vec je jasná, ak e, jazidi tam e, nemajú žiadnu budúcnosť, tak musia prísť sem. Ak by bola um, um, ohrozená alebo um, porušená ich dôstojnosť, čo sa tam deje v skutočnosti, tak by mali byť prijatí tu, pretože kolektívne stíhanie je takisto dôvodom pre, na to, aby bol človek prijatý, pretože dôstojnosť človeka, v tomto prípade dôstojnosť môjho národa, spočíva nielen v tom poskytnúť im e, trochu chleba, ale ide aj o to, aby e, mohli znovu vybudovať svoju vlast s hrdosťou a s dôstojnosťou. Myslím si, že o to tu ide, aby sme všetci spoločne sa pustili do tohto problému. O to tu ide, aby títo ľudia s hrdosťou, s dôstojnosťou sa vrátili do svojej vlasti. Hovoril som s viacerými jazidmi, mimochodom aj s kresťanskými menšinami. Aj títo ľudia sa chcú vrátiť do svojej vlasti. Ale keď ten nátlak je tak silný, ak eh, že sa takýto konflikt nevyrieši, tak sa ľudia nemôžu vrátiť do svojich vlastí. O dva týždne tam opäť cestujem. Ak mi bude umožnené, tak znovu um, navštívim jazycké regióny. No a e, to je moje subjektívne, selektívne vnímanie Dúfam, že to nie je pravda, ale moje subjektívne vnímanie je, že tie regióny, tie domy, e, skupiny pachateľov, že tie sa budujú, ale regióny a infraštruktúry skupín obetí, e, tie sa neobnovujú. E, chcela by som to ilustrovať na, na základe príkladu. Všetci e, úradníci e, ústrednej vlády sú nútení, aby sa vrátili do svojich regionov, ak chcú mať naďalej nárok na mzdu. Myslím si, že to je dobre, že bolo zavedené toto opatrenie, ale práve v Šengale, v jazyckom regióne, títo úradníci nie sú e, nútení, aby sa vrátili. Pán Vadela povedal, že nie sú školy, nie sú nemocnice, nie je žiadna elektrina, nie sú cesty, domy sú zničené. Musí sa začať proces obnovovania mieru. Už sa čoskoro dostávam k záveru, ale myslím si, že ten mierový proces e, môže len byť e, zrealizovaný týmto spôsobom. A tým som vlastne skončil. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem, áno, máme čas. Je to dôležitá téma, na tu máme vždy čas, čas, ale možno sú tu aj nejaké otázky. Ja neviem, či je tu niekto z EAS? Pán... Mnohé veci tu zazneli ohľadom politickej situácie, o otázke návratov, návratov domov a rezistencii, o odpore, ktoré tu počujem. Možno, že EAS by nám mohli povedať, ako EÚ reaguje a potom môžeme hovoriť o humanitárnej situácii a humanitárnej pomoci. Pán Guy Harrison, za EAS, nech sa páči, to je zahraničná služba, akoby, akoby ministerstvo zahraničných vecí EÚ zodpovedné na zahraničnú politiku a potom si vypočujeme ľudí, ktorí pracujú s humanitárnou pomocou. Takže pán Harrison z EAS, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička, ďakujem za to, že ste nás prizvali dali nám možnosť vyjadriť sa a vysvetliť naše názory o situácii v Iraku a konkrétne v oblasti Sinjar. A takisto kolegovia z komisie vysvetlia do detailov, oni vedia viac ako ja o tom, čo robíme, ako reagujeme na niektoré z tých vecí, ktorý, e, o ktorých hovorili rečníci. Takže situácia v oblasti Sinjar Ehm, mnohí rečníci to, čo povedali, to zodpovedá nášmu hodnoteniu situácie. Možno zo pár veci na objasnenie z našej strany v zmysle toho, ako my vyhodnocujeme situáciu. V podstate tu chýba štátna správa Sinjar, chýbajú, chýba tu štátna správa, ústredná správa principiálne a tento ústredný orgán by mal ísť z federálnej vlády, keďže tieto oblasti e, sú sporné oblasti medzi kurdským územím a federálnou vládou, ale plus je to ešte aj tradícia e, vplyvu Kurdistanu v tejto oblasti. Takže momentálne žiaľ, nie je žiadna ústredná vláda, žiadna štátna správa, občianská štátna správa a bezpečnosť je takisto veľkým problémom. Je tu akási kombinácia irackých bezpečnostných zložiek pre všetkým e, ľudových obranných zložiek, e, domobrany, ktorí v podstate zabezpečujú kľud priamo v teréne a do určitej miery pre niektoré regióny Kurdistanu sú tu aj teda zložky federálnej vlády. Pre všetkým. Jeden z dôvodov, pre ktorý vznikla táto situácia, taký, že iracká vláda sama o sebe nie je ešte úplná, nie je kompletná, nemám ministra vnútra. Do určitej miery je tu aj taký proces eh, tvorby vlády v Bagdade a eh, tie e, voľby v septembri pre kurdistánsky regionálny parlament e, strany Kurdistanu ešte stále diskutujú o tom, ako sform, e, vytvoria vládu. To ešte takisto nie je hotové. A čo sa týka jazidy spoločenstva, tak mnohé roky, od tuším tých rokov ten vod sa pred niekoľkými mesiacmi umrel a noví lídry takisto ešte to nemajú jasno. Čiže je tu akési vákum vedenia rôznych komunít a rôznych subjektov. A čo sa týka návratov, musím súhlasiť s tým, čo povedali rečníci. Minimálne, minimálne 10 občanov sa mohlo vrátiť, ale viac ako 80 e, jazidy občanov zo Sinžaru sú v táboroch a pre všetkým Kurdistane. Čo sa týka prístupu, mm, teraz doteraz boli, v minulosti boli tiež prekažky v minulých rokoch, ale až do nedávna, ale my to teraz hodnotíme tak, že principiálne teraz už prístup je možný, cesty sú sprístupnené aj eh, Kurdistane, ja nehovorím, že tam nie sú prekážky, ešte stále eh, šia eh, domobrana robí kontroly na ceste, ale to nie iba o prevenciu náv- za- zabraneniu návratov, ale ide o možnosť vrátiť sa bezpečí domov. Boli tu snahy medzinárodného spoločenstva a irackej vlády, pre všetkým cez stabilizačný fond a globálnu koalíciu a mechanizmus OSN na zabezpečenie základnej infraštruktúry. E, v Sinjar je tu veľký tlak na OSN a na globálnu koalíciu, tak späť dvoch rokov asi na to, aby v oblasti Sinjaru sa niečo pohlo, ale čo sa týka napríklad, bol tu obnovená nemocnica, školy, ale ľudia sa nevracajú a je to preto podľa nás, že tá bezpečnostná situácia, tak ako o nej hovorili e, predrečníci, nie je dobrá, ako aj administratíva, čo sa týka civilnej štátnej správy, tá tiež nie je v poriadku takže v, v podstate sú tu otvorené dvere a nikto nie je zatiaľ uistený, že sa môže vrátiť domov. Naozaj ten skutočný proces návratov ešte nezačal ani žiadna hospodárska činnosť sa tam nerozbieha. Je potrebné to nastaviť postupne nastaviť postupne tie rôzne snahy, zabezpečiť živobytie, e, e, tak aby sa ľudia mohli vrátiť a aby viac ľudí sa vrátilo, aby malo možnosť sa vrátiť viac ako je tomu, tomu doteraz. Takisto tá situácia sa komplikuje aj tým, že sú tu spory a strety e, PKK a iracké bezpečnostné zložky. Boli tu dva incidenty, v prvom prípade to bolo PKK, naozaj e, hraničný prechod na sever Sýrie, E, Časti boli ľudia prezlačení za humanitárnu pomoc a e, bol tu e, konflikt s, humani- s irackými bezpečnostnými zložkami a druhý prípad to bol jazidy skupina, ale súčasťou PKK KK takisto mali konflikt s bezpečnostnými zložkami Iraku. jeden z dôvodov, prečo sa ľudia nevracajú, je otázka majetku. Žiaľ, IS zničilo väčšinu jazyckého majetku keď sa prehnalo regiónom, takže tí jazidi, ktorí sa môžu vrátiť, tak sa môžu vrátiť ale iba mm, majetok nemajú, bo ten majetok, ktorý mali susedia, ktorí boli suniti, a to moc nepomáha. A, uh, takže otázka majetková je takisto veľkým problémom. A čo sa týka zmierovania, to je veľmi ťažké, pretože nikto sa ešte nevrátil, nejakej, v nejakom významnom počte sa ľudia ešte nevrátili, či ten proces zmierovania ešte nezačal. Čo robí EÚ? My podporujeme UNDP a FS cez finančné prostriedky, vrátanie podpory e, oblasti Sinžar Eh, Mardat, to je eh, fond pre Sýriu a Irak. Tam stojí to finančné prostriedky, ale to už nechám na kolegov z komisie, aby nám povedali niečo viac na túto tému. Eh, ďalšie zaujímavé aktivity, dôležité aktivity. OSN vyšetrovací tým proti Daesh, to v podstate OSN uznesenie valného zhromaždenia OSN vytvorilo skupinu, ktorá vyšetruje Mm, a snaží sa odhaliť e, hromadné hroby v Sinažar oblasti. Takisto je to výbor e, vyhľadávania pohrešovaných osob, financujeme to EU. Otázka pohrešovaných ľudí. E, realita je taká, že nebudeme poznať úplnú odpoveď, ale máme také predbežné hodnotenie chceme zistiť, kto sú tí ľudia v tých hromadných hroboch a zistiť, či sú to tí, ktorí sú pohrešovaní alebo nie, aby sme ten proces utrpenia skrátili. Áno. E, frustrácia je e, veľká, pretože nedochádza rekonštrukcii v tomto regióne, ale môžem povedať, že to nie iba v tomto regióne, ale aj v iných častiach Iraku, aj v tej moslimských častiach. Áno, stabilizácia je veľmi, veľmi pomalá s výnimkou Ehm, malých prípadov, nehovorím ani o obnove individuálnych e, domov a príbytkov, ale to zodpovednosť irackej vlády a my dúfame, že teraz, keď už snáď bude plne konštituovaná vláda, čo skoro, tak zareaguje a členské štáty si uvedomujú a trápie ich toto časové sklzy vzhľadom na záväzky, ktoré sme spravili eh, na rekonštrukciu krajiny a určite budeme zo všetkých strán vyzývať irackú vládu, aby urychla tento proces a eh, takéto odkazy pôjdu aj od eh, EU cez nástroje komunikačné EU v nadchádzajúcich mesiacoch. Ďakujem pekne. Môžem mať ešte ďalšiu otázku skôr, ako posuniem slovo zástupcom ECHO a DEVKO. Myslím, že ECHO, dobrý, zástupcom ECHO. Uh, my <clears throat> teraz máme v podstate, bolo nám povedané, že IS bolo porazené a bolo nám povedané, že IS, tí, ktorí tam ostali, sú v rukách povedzme v západných rukách a niektorí v rukách sírskej vlády. A samozrejme aj irackej vlády, ale neviem presne, kontrolu tieto oblasti. Jedna z požiadaviek Nadia Murad bola nielen identifikácia mŕtvych, ale spravodlivosť pre žijúcich. A ako to vyzerá v procese OSN? Áno, my v parlamente môžeme v, eh, v podstate vymenovať. Ona spomenula toho muža, bol štátny úradník, ktorý páchal hrozné veci, ale neviem, E, vôbec začal, už nejaký, začal sa nejaký proces, ako týchto ľudí odsúdiť alebo nie. V Syrii, v Bruseli, budú tu nejaké iniciatívy, e, čo sa týka Iraku, pretože áno, viem, že sú tu problémy, ale je tu nejaké medzinárodné spoločenstvo, ktoré by tlačilo na medzinárodnej na to, aby e, to v podstate sa do toho zapojili Američania a ďalší E, ide o to, ten moderný rak v okupácii IS. E, no, je tu mandát zhromažďovania dôkazov e, pri príprave. Ak chcete mať proces, trestný proces, musíte mať najprv dôkazy a úprimne povedané, sú tu ešte dve otvorené otázky, ktoré sa musia vyriešiť. Poprvé, koľko spáchateľov alebo údajných páchateľov ešte stále nažive. Mnohí z nich boli zabití vo vojenských operáciách. Možno dostaneme viac odpovedí v najbližších týždňoch či mesiacoch. Pravdepodobne tí, čo prežili tie pôvodné útoky, alebo teda to oslobodenie irackými oslobodenícimi zložkami až do roku 2017 utekli do Sýrie a žili v tých posledných enklávach Daešu na sírskom území donedávna. Takže mnohí z tých bojovníkov boli teraz chytení a buď sú v severovýchodnej Sýrii v držbe, alebo niektorí boli transferovaní do Iraku. A uh, tu by nám malo umožniť zistiť vlastne, ktorí bojovníci z Daešu sú ešte stále živí a eventuálne by mohli byť stíhaní. E, druhou otázkou je skutočný, skutočné zhromažďovanie e, dôkazov. Množstvo informácií existuje, ale musia byť spojené, musia byť zozbierané. A to je prioritou pre EÚ. Jednak v prípade stíhania v samotnom Iraku a potenciálne aj pre zahraničných teroristických bojovníkov v EÚ a musíme sa pozrieť na to reálne. Proces zberu dôkazov bude trvať veľmi dlho. Ja to vždy porovnávam s procesom bývalej Juhoslávie, kedy boli známe trestné činy pachatelia, boli známi, by sme presne vedeli, kto boli pachatelia, išlo o to iba zistiť ich a zozbierať, zozbierať dôkazy. A ten proces trval mnohé, mnohé roky. Takže reálne a v Iraku je situácia oveľa náročnejšia. Musíme identifikovať, kto ešte stále živý, začať tým prípade, ak chceme stíhať týchto ľudí a potom spojiť dôkazy, ktoré musíme ešte zozbierať, získať, e, zozbierať a potom ich naviazať na tých ľudí a potom nájsť súdny mechanizmus z Iraku alebo možno nejaký hybridný systém, to ešte nebolo vyriešené. Uznesenie Bezpečnosti rady OSN 2379 e, hovorí o národnej právomoci Iraku stíhať páchateľov trestnej činnosti spáchaných v Iraku. Samozrejme, to je iná vec. Ehm, ide o to, ako to bude v praxi prebiehať. To je iná téma a to uvidíme v blízkej budúcnosti. Takže je to dlhý, náročný proces a myslím si, že spravodlivosť a zistenie pravdy a podpora zmierovania, to, potr- to si vyžiada viac ako len stíhanie pachateľov. Myslím si, že pravdepodobne bude potrebné zozbierať fakty, možno to je ťažké, ale je to veľmi dôležité e, a potom hovoriť o skutočnom zmierení, pretože proces zmierenia alebo ten proces zisťovania faktov možno nesúvisí so stíhaním, ale musíme jednoducho zistiť, čo sa vlastne udialo na mnohých miestach a možno tí, ktorí prežili z jazidy spoločenstva, budú najzásadnejší v tomto procese, pretože tí budú vedieť povedať, čo sa udialo tu, toto som prežil, iný povie, toto sa udialo tam, ja som to prežil a to umožní jazyckej e, komunite prekonať traumu, pretože proces stíhania je iba jedným zo spôsobov spravodlivosti. Buďme realistami, čo sa dá dosiahnuť v tejto veci. A druhou zložkou je nájsť spôsob, ako zistiť, aká je trauma, riešiť túto traumu a ťažkosti a tie trestné činy, ktoré boli spáchané, bez ohľadu na či, či dokážeme alebo nie stíhať tých páchateľov, pretože možno mnohí z nich už ani nie sú nažive. Ďakujem pekne. Takže teraz si vypočujeme DG Echo a len vysvetlím hosťom, že DG Echo je súčasť Európskej komisie, ktorá má v kompetencii humanitárnu pomoc. Takže okamžite reaguje na okamžité humanitárne potreby. Nech sa páči. Ďakujem. Dovolte mi zo pár slov k humanitárnej situácii a k tomu, čo sme podnikli. Ako viete, Európska humanitárna pomoc um, za uplynulých 3-5 rokov eh, prúdila do Iraku um, tých op- od, od roku 2015 pôsobia humanitárne operácie. My sa samozrejme zacielujeme na tú najzraniteľnejšiu časť populácie, vrátane samozrejme spoločenstva jazidov. Dovolte mi zdôrazniť dva či tri eh, prvky tejto súvislosti, pokiaľ ide o rodové a sexuálne násilie, um, jazycké ženy boli terčom tohto násilia. My sme, my sme sa snažili o zavedenie alebo o, o, o, o poskytnutie zdravotnej starostlivosti um, pokiaľ ide o, o regióny, kde žijú jazidi, alebo kam, eh, smerujú, tá, kam smeruje táto populácia po návratoch, um, tam, tam, tam sme naše úsilie investovali do základného, ehm, do, do základnej zdravotnej a hygienickej starostlivosti, a bohužiaľ minulok na jar vzhľadom na povodne sme museli, sme museli e, implementovať aj mechanizmus rýchlej reakcie vzhľadom na situáciu po povodniach. Um, my sme na žiadosť spoločenstva jazidov um, um, poskytli našu pomoc, respektíve sme, sme trošku zmenili cieľ našej pomoci a venujeme, venujeme, venujeme našu pomoc tým, ktorí žijú v nehostinných podmienkách v zime v, vo vysokých nadmorských výškach. Ďalej sa, ďalej um, sa e, venujeme samozrejme jednotlivým aspektom. Náš komisár cestuje do oblasti pred pár dňami, keďže EU predsedá skupine pre, pre donorov a podporu. To znamená, že viac menej e, tam sú zoskupení všetkých, všetci donory, ktorí podporujú Červený kríž a Červený polmesiac. A tento rok sme v rámci skupiny išli do, do Iraku a um, volali sme potom, aby všetci donory boli v oblasti aktívnejší, tak, tak aby sme ešte posilnili tú celú pomoc a asistenciu v teréne. Možno, že teda tá situácia v Iraku sa vyvíja, samozrejme, ale humanitárna situácia Ehm, vyriešená dosiaľ nebola v rámci našej celkovej stratégie humanitárnej reakcie. Ehm, sme pripravili plány a mm, tá pomoc e, sa v rámci Iraku koncentruje ehm, na tú časť populácie, ktorí boli vnútorne presídlení Ehm, teda koncentrujeme sa na tie regióny, kde sa nachádza táto časť populácie, samozrejme vrátanie jazidov, boj, snažíme sa bojovať proti rodovému násiliu a tak ďalej. Ešte jedna vec, ako často diskutujeme o tejto téme. Eko, Eko nepracuje vo sam, v, v izolácii, samozrejme, spolupracujeme s našimi kolegami z DEVKO. Napríklad v tejto chvíli pripravujeme respektíve diskutujeme o tom, ako by sme, ako, ako, ako by sme, ako, ako by sme mohli um, ďalej postupovať a, a odozdať vlastne to, čo sme vybudovali z pohľadu nemocničnej infraštruktúry. Samozrejme, ja veľmi rád budem ďalej priamo diskutovať um, ohľadne prípadných potrebách, tohto, tohto spoločenstva, tejto, tejto populácie. Um, a pani predsednička, toto, toto nie je o Iraku, ale keďže mám na starosti aj Jemen, tak chcel, chcel by som poďakovať Európskemu parlamentu za to, že sme mohli uh, uvoľniť rezervu pre, pre, pre Jemen a naozaj sa nám takýmto spôsobom podarilo urýchlene reagovať, poskytnúť podporu, takže veľmi pekne ďakujem za pomoc za vašu pomoc. Áno, prosím, mm, buď, buďte v kontakte s našim sekretariátom, budeme musieť nájsť nejaký rýchly mechanizmus schvaľovania vecí, keď parlament e, svoju činnosť e, počas tej volebnej pauzy vykonávať nebude. Takže ja poprosím e, našich hostí, takže nech sa mm, páči, ak, by, ak chcete poskytnúť eh, spätnú väzbu ohľadne humanitárnej pomoci. Neviem, že či niekto z vás dvoch by si želal ešte zo pár slov na záver, predtým než uzatvoríme tento bod. Tento výbor je mm, zodpovedný primárne za humanitárne otázky a rozvojovú pomoc. Ale ja samozrejme rozumiem aj tomu politickému posolstvu, ktoré ste vyjadrili, aj tomu, e, čo ste hovorili o návrate domov v súvislosti s utečencami, ktorí sú v táboroch, Takže to, tým sa mohli zaobrať naši kolegovia, respektíve sú si vedomí týchto otázok e, naši kolegovia o zahraničných záležitostí a boli predmetom uznesení nášho parlamentu aj v minulosti. Takže nech sa páči, želáte si ujať sa slova na záver? Ja, Frau prezidentin, nochmal herzlichen Dank. Veľmi pekne ďakujem, pani predsednička, ešte raz. Ďakujeme komisii, ďakujeme za vaše slova a samozrejme predovšetkým za vašu podporu. Všetko dobré vám všetkým. Rozumiem tomu tak, že toto je vaše posledné zasadnutie a som rád, že sme sa s vami mohli podeliť o, o toto posolstvo. Bolo by dobré, aby ste sa mohli ubezpečiť alebo, alebo nám pomôcť v tom, aby aby, sme, aby ste nám pomohli nejak presvedčiť politických predstaviteľov v Iraku, aby e, s nami viedli dialog. Takže prosím, oslovte politických predstaviteľov v týchto krajinách. Bol by som veľmi rád, ak by sa takéto niečo podarilo dosiahnuť. Takže ešte raz veľmi pekne ďakujem aj za pozvanie. veľmi pekne ďakujem, ako hovorím. Sú tu medzi nami kolegovia, vysoko postavení predstavitelia SVČ, takže rozumieme vášmu posolstvu, robíme, čo je v našich silách. Samozrejme všetky obavy, ktoré tu boli nadnesené, považujeme za my vážne a dáme vám ešte čas samozrejme, ak si chcete niektoré veci Ehm, prediskutovať s komisiou bilaterálne. Nech sa páči. Just, we're just have a minute now for our friends to leave, yeah. Takže drobná technická prestávka pokiaľ naši hostia pustia miestnosť. Okay, ask... Vážení kolegovia, poprosím kolegov, ktorí opúšťajú túto miestnosť, eh, aby tak urobili v tichosti, pretože musíme sa presunúť k ďalšiemu bodu. Gerhard už prišiel, takže výborne načasované. Please. Poprosím vás, prejdeme teraz k bodu číslo 9. Ide o pozorovaciu misiu, volebnú pozorovaciu misiu v Senegale 24. februára. Ja som bola ja som vycestovala do Senegalu, bola to moja prvá pozorovacia misia. Eh, Elena Valenciano bola tiež členkou toh, tejto delegácie a uh, Um, vieme len, ako, ako si pracovala aj s doktorom Mukwegem a s Murad Muráda. Elena bola našou hlavnou pozorovateľkou. Máme tu aj Stefana Garolda, ktorý viedol našu delegáciu v, e, do Senegalu. Čiže to bude taký naozaj minibot, krátka výmena. Elena, nech sa ti páči. Veľmi pekne ďakujem, Linda. Áno, naozaj mi bolo cťou, že som sa mohla zúčastniť tejto misie do Senegalu. Je to krajina, ktorá má výsosnú dôležitosť pre Európsku úniu a možno povedať, že voľby prebehli pokojne, transparentne. Voliči sa mobilizovali, i keď sme, sme mali pocit trošku, že mm, panovala trošku taká nedôvera v opozíciu a že boli isté frikcie medzi vládnou väčšinou a um, opozíciou. Vláda Mm, teda prezident, eh, alebo teda mm, predseda, predseda, vlád, predseda vlády dostal 58%, eh, jeho strana a ehm, komi- mm, opozícii sa to veľmi nepozdávalo, ale samozrejme všetko to prebehlo v rámci demokratických pravidiel a um, došlo k určitým modifikáciám v volebnom systéme, ktoré boli zamietnuté zvyškom opozičných síl. Nuž a na záver k tej kampani. Tá kampaň, kampaň bola pomerne pokojná, ale bola tam, bol tam určitý nesúlad, respektíve nerovnováha. Uh, medzi, medzi vládnou väčšinou a opozíciou, ale hovorím, všetky politické síly e, viedli mítingy, kampaň pomerne pokojným spôsobom, len To sa trošku zmenilo len vtedy, keď bývalý prezident Uave vynaložil tlak na to, že sa snažil bojkotovať tieto voľby. Nepodarilo sa mu to, senegalská spoločnosť nebola pripravená, nechcela takéto niečo, takže Wade um, nič nedosiahol a nepodporil žiadneho iného kandidáta, tak ako povedal pán pán predseda Macky Sall, teda bol, bol zvolený 58 percentami získal, alebo teda vyhral prakticky v celom štáte a vyhral, um, kandidoval za platformu viacerých, mnohých politických strán. A voliči to ocenili, ale i tak si myslíme, že je potrebné pokračovať v dialogu s vládou, s opozíciou. Za, zaznamenali sme chybajúcu komunikáciu, ktorá by nemala byť v demokracii. Ide o krajinu, ktorá je príkladom pre zvyšok regiónu. No a my musíme naďalej pokračovať v našej práci. Um, a prijali nás ako Európsku úniu veľmi dobre. Myslím, že nás čaká zaujímavá práca v spolupráci s africkými inštitúciami, ktoré takisto boli prítomné v priebehu, po, počas priebehu volieb. Čiže v celku išlo o dobré voľby, ktoré priniesli výsledok, ktorý ponúka stab- perspektívu stability. A hovorím, treba, aby sa naštartoval dialog medzi opozičnými sílami a obnovenou vládou. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem. Takže budem hovoriť po nemecky poprvé. Môžem povedať, že pre mňa to boli mimoriadne voľby, keďže som niekoľko rokov žil v Senegale, čiže táto misia je pre mňa dosť významná, alebo teda bola. Naša parlamentná delegácia sa skladala z piatich kolegov a kolegyň z Európskeho parlamentu plus naša šéfka Elena Valentiano, ktorá podľa môjho názoru odviedla vynikajúcu prácu ešte raz ďakujem Elena za toto suverénne vedenie, e, ktoré ti vďačíme. Ešte raz sa chcem poďakovať aj nášmu týmu. Myslím, že to bola vynikajúca príprava aj sprevádzanie našej návštevy v Senegale, ktorá bola naozaj, ktoré bolo naozaj uh, úžasné. To bolo nevyhnutné pre úspech misie. Ako Elena Valenciana už povedala, tak v podstate nedošlo k žiadnym e, väčším problémom a voľby v podstate prebehli úspešne aj za dobrých podmienok. Myslím si, že senegalský ľud bol prvým výťazom alebo prvýkrát prvým svetkom takéhoto priebehu. Možno jedno krátke doplnenie v, eh, v rámci príprav voľby nedošlo eh, k žiadnemu násiliu. Eh, jeden malý incident v Tambakunda s dvoma obeťami, ktoré ľutujeme. Bezpečnostné zložky, policia, štátna prokuratúra tento prípad prešetrujú. Inak nedošlo k žiadnym väčším incidentom a myslím, že e, v podstate e, taká mierová natúra e, obyvateľov Senegalu prispela k tomu, že bolo možné kritizovať voľby predtým, než k ním došlo, bez toho, aby to spôsobilo nejaké agresívnejšie správanie. Potom ešte niečo, čo tiež Elena už e, správne povedala, je, že sme museli identifikovať, že evidentne príslušné volebné komisie a volebné výbory neboli dostatoč, dostačujúco pripravené. Neviem, či <clears throat> to bolo stále tak e, e, v tom, v tom, na tom, v tom úrade, kde sme boli my pri sčítaní hlasov. Skrátka bez nejakej zlej vôle, ale jednoducho e, bez prípravy sa pustila volebná komisia do sčítania hlasov. Určite pri iných pozorovateľských misiách je potrebné e, trvať na tom, aby e, prebehlo dobré vyškolenie tých, ktorí tie voľby musia zorganizovať a vykonať. A toto je absolútna nevyhnutnosť toho, aby na, na medzinárodnej úrovni a na národnej úrovni mohlo byť uznané, že tieto voľby prebehli bez problémov a e, v súhľade s demokratickými princípmi. Ďalšia problematika, myslím si, že toto sme <clears throat> poznamenali voči e, e, veľvyslancom. Fragmentácia strán. Senegal bol Eh, poznačený eh, systémom dvoch strán. Tieto dve strany počas volieb sa eh, neprejavili, hoci socialistická strana v podstate podporila zväzok prezidenta, ale ten protihráč, liberálna strana, nevymenovala, teda nemala vlastného kandidáta minimálne v počas volebného dňa, ktorý by bol podporený. Toto je vývoj, ktorý už sme zaznamenali aj v iných krajinách. Napriek tomu sme presvedčení, že je potrebné poukázať na to, že e, štrukturalizácia mm, scenérie strán pozdĺž politických e, usmernení je žiadúcim e, výsledkom demokratického vysporiadania Myslím si, že prezident Makisal, ktorý bol znovu zvolený, <clears throat> myslím si, že na tom nie je, nie sú žiadne legitímne pochybnosti. Prezident má tam úlohu a politika v Senegale má za úlohu venovať sa reštrukturalizácii tejto uh, uh, scenérie strán. Ďakujem, ďakujem. Myslím si, že je tu niekto aj za ESVČ, pán Ricardo Čelery. Poinformujte nás o aktualizácii situácie. Áno, veľmi pekne ďakujem. Najprv by som rád začal e, e, tým, že poďakujem e, vám, vám Stefanovi, za, za podporu pozorovacej misie Myslím si, že išlo o naozaj vynikajúci, vynikajúcu misiu. Spolupra- teda spolupráca medzi parlamentom, komisiou bola naozaj výborná. A čo bude teraz následovať? Mm, my pracujeme aj spoločne s Elenou na tom, aby sme si dohodli dátum návštevy, zrejme v júni a záverečná správa na tej sa pracuje, bude obsahovať odporúčania. Takže v júni sa Elena potom s časťou týmu vráti do krajiny a bude diskutovať e, so senegalskými orgánmi o odporúčaniach. Samozrejme budú zorganizované aj okrúhle stoly s občianskou spoločnosťou a začne práca na implementácii odporúčaní teda toľko, takto by toto sa bežne deje, takýto je bežný ďalší postup a takže takýmto spôsobom bude, bude ďalšie, budú, to bude pokračovať spoluprácu s Senegalom. Len pre zápis. Rada by som ešte zdôraznila dôležitosť tejto práce. Dôležitosť pozorovacích misií, dôležitosť vzťahov medzi parlamentom, SVČ a komisiou. Tí, ktorí pracujú v rámci SVČ a komisie, majú vynikajúcu prípravu, mm, dokážu zanalizovať e, realitu v tretej krajiny, e, majú, dostat, majú, obrovsk, majú načítané veľa, obrovsky ovládajú veľa, čiže my sa, e, ako hovorí Stefan, áno, tá spolupráca bola vynikajúca a ako povedal Ricardo, treba postupovať ďalej spoločne. To znamená, že keď budeme pracovať so senegalskou stranou, aby oni súhlasili a tam je práve dôležité, že okrem expertov sú tam zastúpení aj členovia parlamentu. To je, to je základ. Mm. Čo mám tým na mysli? Mám na mysli to, že je určitá kontinuita, aby, aby jednoducho tí, ktorí budú poslancami tohto parlamentu, by mali na tom pracovať a pracovať, aby existovala tá kontinuita, aby nešiel raz jeden a potom druhý. A ja si myslím a teda dúfam, že práce bude pokračovať a želám naozaj všetko dobré. všetko dobré, takže ešte raz veľmi pekne ďakujem kolegom. Ďakujem. Len e, ešte doplním to, čo si uviedla. Pokiaľ ide o účasť tých, ktorí sú zapojení do politiky, samozrejme Senegal sa líši od Nemecka a Španielska. Áno, tie voľby tam prebiehajú podobne, volí sa na školách, zrátavajú sa hlasy, všetci, ako aj v iných krajinách ľudia chcú byť účastní ehm, demokratických postupov a tak ďalej. Čiže vidím Prižipataj. Hm, myslím si, že si zaslúžite poďakovanie za túto prácu. Naša práca je veľmi dôležitá a ja dúfam, že ďalší parlament bude pokračovať. Ja len doplním, máme recepciu, ja som, my sme pozvali kolegov, ak ale vy už vlastne viete, že ak môžete, tak ste len vítaní na, na našom podujatí, na našej recepcii. Takže veľmi radi vás tam uvidíme. Dobre, takže ideme ďalej ku Kenii. Nie, k, budeme hovoriť o Nigérii. Prepačte, dnes ráno som niečo o Kenii čítala, takže bod číslo 10. Opätovne volebná misia pozorovateľská 23. februára tohto roku sa konala. No, poviem len toľko, išlo o veľmi ťažkú misiu. Ja poviem len toľko, ale Maria Elena povie viac. Voľby tam totiž boli odložené hodinu potom, čo sa otvorili voľné miestnosti, takže Maria Elena bola hlavnou pozorovateľkou a Santiago Fisas viedol delegáciu. Maria Elena, ja viem, že to nebolo ľahké a viem, že môžeš nám o tom niečo povedať. Ďakujem, Linda. Áno, boli to voľby zložité, Týka sa to 84 miliónov voličov. Nie je to také ľahké zorganizovať v krajine je ťažká situácia, situácia na severe ináko, na juhu. Kandidát, boli tam dvaja kandidáti, muzulmani, zatiaľ čo zvykom býva, že je tu alternácia e, muzulmani zo severu a kresťania z juhu, čiže kontext zložitý, čo sa týka volieb. Do takej miery zložitý, že samotný deň volieb sa rozhodli odložiť voľby, prezidentské voľby, ale zároveň odložili na neskôr aj e, komunálne voľby. Takže voľby e, guvernérov, miestnych guvernérov. No a po prezidentských voľbách, e, takže keď bolo potvrdený prezident Buari, to znamená strana APC, ktorá vyhrala voľby a vyhrala ich veľkou väčšinou, takže eventuálne spochybnenie výsledku volieb nemohlo spochybniť výsledky volieb a Čiže to znamená, že obyvateľstvo viac menej akceptovalo aj voľby prezidenta. Zložitejšie na úrovni E, komunálnych volieb, teda guvernérov, kde každý akoby štát, každý región má zástupcov APC a PDP, ktorí sú si veľmi blízko, takže podstate tam naozaj organizácia volieb guvernérov bola často napadnutá, spochybnená. E, nie je to ľahké, pretože opäť boli tieto voľby odložené na neskôr pre 6 rôznych tzv. štátov, ktoré museli zorganizovať voľby neskôr. Situácia, ktorá e, v niektorých štátoch priniesla aj násilie, ale zároveň v podstate sledovanie výsledkov volieb a predovšetkým, čo sa týka centra, to znamená počtu vy, spočítavania výsledkov hlasov, čo absolútne to nebolo transparentné, čiže bolo e, následne predložených veľa uh, uh, napadnutí výsledkov, korektnosti výsledkov volieb, čiže boli spochybnené tieto výsledky. Je to veľmi krehké budovanie demokracie, krehké preto, že E, ide predovšetkým o otázky bezpečnosti celej krajiny. Predovšetkým na začiatku tá bezpečnostná otázka sa týkala severovýchodu, kde bol Boko Haram, čiže celá tá časť Sahelu, ale krehká z hľadiska bezpečnosti aj preto, že tu ide o iné otázky ako klimatické zmeny teda je tu veľký boj medzi chovateľmi dobytka a e, pestovateľmi obilia E, sú tu etnické konflikty zároveň, väčšinou chovatelia dobytka sú z etnika musulmanského, zatiaľ čo e, pestovatelia obilia sú skôr na juhu, sú to kresťania. Čiže tento konflikt je hospodárskym konfliktom, boj o územie ale interpretuje sa to ako etnický konflikt, náboženský, nábožensko-etnický, čiže je to naozaj veľké pnutie. A plus je tu ešte tretí faktor, ktorý súvisí s ropou. Takže všetka tá korupcia, ktorú môžete mať v súvislosti s prírodnými zdrojmi, to sa skôr týka teda juhu, eh, kde sa nachádza ropa a kde naozaj v podstate je veľa organizovanej trestnej činnosti. Čiže celé je to veľmi krehké. Tú záverečnú správu predložíme v júni v rámci tej následnej návštevy a tam chceme pripraviť veľmi konkrétne opatrenia, e, odporúčania na nové voľby v roku 2021, pretože táto demokratická krehkosť e, v podstate, myslím, že roku 2023 budú voľby. 2023 budú ďalšie voľby a keďže je to veľmi krehká situácia, zdá sa, že do roku 2023 sa môže ešte zhoršiť a teda veľmi potrebné rýchlo spraviť niečo, vyjadriť naše odporúčania a nová vláda by si ich mala zobrať čo najskôr za svoje. Bola tu veľmi dobrá práca s zástupcami EAS, komisie, delegácie, ktorí odvedli vynikajúci kus práce zorganizovali všetky stretnutia, ktoré sme mali s rôznymi aktérmi, občianskou spoločnosťou e, a rôznymi aktérmi, ktorí pôsobia v krajine. Myslím si, že budeme môcť spolupracovať s Európskou delegáciou priamo v teréne a pripraviť priority, ktoré by čo najskôr sme mali pripraviť napríklad odporúčania, ktoré sme pripravili hneď po voľbách. E, potom boli predmetom národného dialogu všetkých aktérov, preto aby sme čo najskôr zaviedli akúsi diskusiu o tom, ako zorganizovať budúce voľby na základe toho, čo sme už teraz identifikovali ako nedostatky e, nigerského volebného systému. Bola veľmi nízka účasť, ešte nižšia ako v predchádzajúcich voľbách a Zároveň zastúpenie žien v nigerskom systéme bolo veľa nižšie ako predtým, takže to sú také dve dôležité veci, ktoré je potrebné zdôrazniť, ak chceme zabezpečiť inkluzívny demokratický systém, slabá volebná účasť a malé zastúpenie žien. Takže to sú dve veci, ktoré um, v podstate na ktoré sme um, čo najviac upozorňovali. Ďakujem, Mariana. Alfisa, chcete niečo povedať? Takže vystúpim po španielsku. Ja si myslím, že Maria vynikajúco vysvetlila um, to, ako vyzerala situácia počas uh, volieb. Um, boli to komplikované voľby, ťažké voľby a um, môžem to povedať, pretože ja som bol predtým hlavným pozorovateľom. Uh, pri predchádzajúcich voľbách. Preto viem, aká je situácia v tejto krajiny komplik- komplikovaná. Je to, je to veľká krajina. Um, majú od roku 2013 majú možno 500 miliónov obyvateľov, čiže to je ten istý počet, ako má Európska únia. Um, polovica sú kresťania a polovica moslim, čiže ide o krajinu, kde je situácia komplexná. Okrem toho, ako povedala Maria, hospodárstvo vychádza z, z ropy, ehm, produkuje obrovské množstva. Už viac toho nechcem doplňať, pretože Maria to už všetko vysvetlila veľmi dobre. A my sme boli aj frustrovaní, pochopiteľne. Nemohli sme, nemohli sme tam byť deň volie, prišli sme a mm, 11.30 ráno v deň volieb nám povedali, že voľby nebudú, že budú budúci týždeň, čiže nemohli sme pozorovať vlastne nič. Bolo, komplik- bolo to komplikované, že to bude budúci týždeň. Potom čo, mali sme sa vrátiť o týždeň a potrebovali zhruba minimálne troch kolegov, aby na to, aby sa, aby sa vrátili o týždňa, nebolo to možné. Ja som bol trošku prekvapený s tým, že poznám túto krajinu. Mm, bol som prekvapený, ale nechcem to takto povedať, e, ale... Um, poviem to takto. E, mali 4, dní na organ- mali 4 roky na, koordiná- na koordináciu týchto volieb a my sme samozrejme prijali predsedu volebnej komisie, pýtali sme sa ich e, deň predtým, či je všetko v poriadku a to sa stalo vlastne 4 o, štvrtej povede a potom o pol 12. večer e, zrušia voľby. Čiže technicky skrátka veci neboli pripravené a mm, áno, mm, nebolo to pripravené. Niektorí sa domnievajú, že mohla byť za tým aj politika. Mm, odložiť voľby, ako Maria veľmi dobre povedala. bolo to skrátka veľké sklamanie. A Počas volieb v Nigérii je zakázané, aby jazdili auta, to znamená, že ľudia musia chodiť peši, musia ísť do voľby miestnosti peši, takže, takže predstavte si, aké to bolo pre nich frustrujúce, keď to bolo pre nás frustrujúce, ktorí prešli kilometre, aby išli voliť a nemohli ísť voliť. A ďalší nám napríklad povedal, pozrite, ja som musel ísť z mesta do mesta vlakom, lietadlom, aby som mohol ísť voliť, To znamená, že už ďalší krát nepôjdem, nemám na to ani prostriedky a ani sa mi nechce ísť opätovne voliť. Čiže nelahká situácia, skrátka. A my sme už predtým povedali, že takto to poviem. Predtým sa voliči museli registrovať ráno, vrátiť sa domov a potom ísť voliť po obede. Čiže ja hovorím, to je veľmi komplikované. Ja sa pýtam v Európe, Koľko z nás by sme išli hlasovať, ak by sme to takto museli urobiť. Že ráno sa zaregistrujeme, a teda to hovorím bez auta, vrátiť sa domov, potom sa vrátiť po obede, keď praží slnko. Treba naozaj e, to uznať Nigeríčanom a ich entuziasmus pre demokraciu, pretože naozaj nelahká situácia a jedným z odporúčaní bolo, že by sa mohli registrovať a zahlasovať. Aby, si, aby ten postup bol jednoduchší, ale realita bola takáto, naozaj je to škoda. Uvidíme, či tie technické argumenty sú pravdivé alebo nie, ale nehovoríme o malej africkej krajiny bez prostriedkov. Hovoríme o jednej z najbohatších afrických krajín. To znamená, že tak bohatá krajina nemá kapacitu a prostriedky na to, aby pripravila voľby, ktoré sa zdali byť výborne pripravené deň predtým o štvrtej po a neviem, určite, určite sa treba pýtať, treba položiť určité otázky. Keď ja som bol šéf e, misie, tak sa to odložilo o týždeň. Čiže minimálne to nebolo v ten istý deň, čo sa zrušili voľby, respektíve odložili sa voľby. Teda je tam, určitá, je tam určité systémy, systémové zlyhanie, podľa mňa nie sú schopní adekvátne zorganizovať voľby. Ale nechcel, nechcel som skončiť bez toho, aby som naozaj poblahoprial Marii, keďže vy vidíte, že situácia bola komplikovaná a eh, aj myslím si, že ešte niektoré prípady pri voľbe guvernérov treba doriešiť. Situácia bola nelahká, opakujem, a, ale odvedli sme vynikajúcu prácu. Ďakujem. Thank you, and thank you for this issue about um, Neviem, <clears throat> ako to bude, ako by to bolo, keď je príliš veľa technológie eh, vo voľbách. Nie som za to, aby sa komplikovali systémy, eh, keď vo viacerých krajinách máte papier a ceruzku. Mali by sme sa možno opýtať, eh, pretože Európska únia za to platí, možno by sme sa mohli opýtať ESVČ, a než sa opýtam ich, tak neviem, či niektorí z ostatných kolegov by sa k tomu chceli vyjadriť. George, Joachim, dobre. A, pardon, predsa, Joachim. Ďakujem v prvom rade e, kolegom za správy, ktoré odzrkadľujú presne to, čo sme zažili. George a ja sme boli e, v Lagose a tam sa hovorilo o prekvapení, že tie voľby tam neboli, nebolo citeľné žiadne prekvapenie nad tým, že tie voľby boli posunuté. My sme tam navštívili miestnu volebnú komisiu, tam sa nachádzala už len sekretárka na mieste a všetci členovia, ktorí by za normálnych okolností, ako by sme boli očakávali, mali byť na mieste, už boli doma. Potom sme sa opýtali, kde ostali všetky doklady. Eh, ohľadom volieb. Tam sme boli poslaní eh, do centrálnej banky, tam bolo niekoľko policajtov, ktorí povedali, tam nikto nie je, tam vás nemôžeme pustiť. Potom sme šli mm, sme sa obratili na lokálne eh, úrady. Jeden starosta nám povedal, že v noci 550 pomocníkov pri voľbách, pretože mm, tam oni boli rovnako prekvapení, že tam prenocovali potom boli prerozdelení na volebné lokály, ale už sú preč, takže to bolo trochu zvláštne. No a tu už sme boli trochu podráždení, že nám bolo povedané, že tie menšie strany, ktoré tiež e, kandidovali, už e, svojich e, volebných pozorovateľov vyplatili, zatiaľ čo tie dve veľké strany to ešte neurobili. Čiže to je také, to už bolo také trošku zvláštne, pretože malé strany, menšie strany povedali, že ak sa to uskutoční o týždeň, naši ľudia sú doma a jednoducho už finančne to nemôžeme zvládnuť ešte raz im e, to zaplatiť, keď by teraz neprišli. Pričom pri tých veľkých, pre tie veľké strany to nebol problém, pretože ako som povedal, o 16. hodine sme ešte viedli rozhovor s centrálnou volebnou komisiou, ktorá nám povedala, že všetko je v poriadku No a potom o niekoľko hodín neskôr o druhej v noci posun niečo, čo nebolo celkom pripravené po štvoročných prípravách. To bolo naozaj zlé. To bola naozaj škoda, pretože táto krajina potrebuje demokratické pomery so všetkými problémami, ktorým čeli. <clears throat> Ako e, vlastne e, kolegovia povedali, tak je to zmeškaná šanca. No a keď teraz sledujeme tie správy, tak ehm, ehm, ten neporiadok pri voľbách guvernéra, ktoré sú ešte dôležitejšie, lebo ehm, miestni guvernéri vlastne vykonávajú tú moc priamo na mieste. Tam e, nemôžno konštatovať ešte doteraz nejaký riadny e, postup, takže e, som zvedavý, čo naši dlhodobí pozorovatelia nám povedia v priebehu ďalších volieb, no a ako to potom bude posúdené. Ale ide o to, že v najväčšej krajine Afriky, pokiaľ ide o demokratické pomery, tak na rozdiel od, teda v porovnaní s voľbami spred 4 rokov, rokov sa tá situácia vlastne nezlepšila. Ďakujem. SVČ, nevie, či je to Likar alebo Schleri alebo Jose Antonio Torec. Neviem, kto z vás by sa chcel vyjadriť. Len malý komentár. Samozrejme, tieto voľby boli oveľa problematickejšie než eh, voľby v Senegale. Netreba to hovoriť o to viac. Sa chceme poďakovať Márii za to, že vydržala tieto jednotlivé štádia zaujímavé, čo ste povedali o technológii a o zlyhaní technológií vo voľbách. Minulý rok sme nastolili otázku na konferencii na vysokej úrovni tu v Európskom parlamente. My sme na tom ďalej pracovali v tých oblastiach, dokonca sme dostali mandát od vyhlásenia princípov, aby sme pracovali na základných usmerneniach eh, a robíme to E, predložíme e, už prvotnú prácu e, pre vyhlásenie zásad ešte toto leto, ale chcel by som dať kolegovi Antoniovi slovo, aby povedal trochu viac. Ďakujem veľmi pekne. Chcem len zdôrazniť komentáre, že tu bolo viacero otázok. Poskytujeme podporu a, a pozorovania volieb ale poskytujeme aj technickú podporu, čiže veľmi dobre si uvedomujeme všetky tieto problémy a myslím, mimochodom mm, aj e, šéfovia misie o tom diskutovali a jedno z jasných odporúčaní je, že by sme mali e, zobrať na vedomie tie e, prínosy, napríklad úspech Národného mierového výboru, ktorý prispel k mierovej situácii, aj keď tu pár ľudí bolo zavraždených tak situácia mohla byť oveľa horšia. Ale zároveň eh, povedať, ako najlepšie podporiť tento proces a volebný priebeh v krajinách. Čiže chceme vyjadriť náš záujem a tešíme sa na usmernenia. Takže aby toto bolo eh, základom odporúčaní pre budúce voľby. Ďakujem. A teraz Maria. Ďakujem. Ja si myslím, že je veľmi dôležité sledovať vývoj danej krajine vo všeobecnosti, jednak čo sa týka demokracie, ale určite krajiny, ktorá čo sa týka všetkých víziev, ktorým čelí, či už bezpečnosť e, v oblasti Sahelu, utečenci, nehovorí sme o interne premiestnených v krajine, ale tu naozaj veľká výzva mobility obyvateľstva, e, ktoré sa presidluje v súvislosti s klimatickými zmenami a s konfliktami medzi e, chovateľmi a pestovateľmi. Potom oblast, otázka trestnej činnosti v súvislosti s ropou. To sú všetko veľké, veľké výzvy aj pre Európsku úniu, aby sme udržiavali e, blízky kontakt s Nigériou. Čiže to je jednak otázka demokracie, ale aj vo všeobecnosti sledovať, čo sa deje v krajine. To môže mať významné dopady aj pre Európsku úniu. Ďakujem vám všetkým za prácu, ktorú ste odviedli. Bola to nelahká misia, ale dôležitá. Ako tu zaznelo, najväčšia krajina v Afrike, jedna z najbohatších krajín a mimoriadne dôležité, aby sme spolupracovali s Nigériou. Dobre, takže uzavrieme tento bod. To bol bod číslo 10 a teraz e, e, môžeme prejsť e, e, na rokovanie za zatvorenými dverami, takže dáme si krátku prestávku, aby tí, ktorí musia odísť, odišli.